So, welcome to the Internal Market Committee. Can we adopt the agenda? Vítam vás v výbore IMCO. Môžeme prijať navrhovaný program. Dobre, ďakujem. Štandardné oznámenia, web streamovanie napríklad, e-meeting je k dispozícii. A je tu nová vec súvisiaca s newsletterom, s našim spravodajcom, tak toto vyzerá. Takže môžete si to stiahnuť, prečítať si to a ďakujem tým, ktorí tento dokument pripravili. Pános, šéf sekretariatu teraz nie je tu, ste si ste všimli, pretože sa mu niečo prihodilo s autom koncom budúceho týždňa. V poriadku je a do konca týždňa bude znova v práci a som si istá, že sa všetci pridáte k môjmu želaniu, aby sa čo najskôr dal dokopy. A ešte som mu povedala, že sa nevás nepokojovať, že to zvládneme aj bez neho, ale teda určite mu zažívame skoré uzdravenie. Trialog, update. Andreas Schwab by nás mohol poinformovať o lekárskych pomôckach, takže Andreas, nech sa páči. Áno, ďakujem, Vicky. Najskôr chcem tebe zablahoželať, keďže si bola menovaná za jedného z najdôležitejších poslancov parlamentu. Pre výbor IMKO je to veľká česť a výbor IMKO, aspoň teda v e, tejto oblasti, e, pred teda, európskymi novinami je vnímaný ako, ako e, špičkový. Teraz tomu trialogu. Mm, Pános by sa mal eh, spamätať eh, rýchlo. My budeme robiť problémy, pretože tie body, ktoré sú na programe, tak eh, tie, tých je iba zopár. Nora Bera, naša autorka stanoviska. Ja som spolu s ňou bol na troch trialógoch a teda teraz by som prišla do Nemčiny a povedal vám o konkrétnych o konkrétnych výsledkoch. Za posledné tri trialógy sa dosiahli dosť podstatné eh, vylepšenie vo všetkých eh, troch aspektoch. Chcem mať naozaj skutočný vnútorný trh, taký, ktorý sa nebude riešiť formou smerníc, ale, formou, ale formou nariadení toto s komisiou a e, s radou sa podarilo vyriešiť do značnej miery, ale je tu ešte otvorený bod ktorý sa musí na poslom dialogu tento, rok, tento týždeň e, vyriešiť. A tam ide o, o e, také o, zariadenia, ktoré by sa mohli recyklovať, využiť znova alebo na iné účely. Nedej sa to všade, vo všetkých členských štátoch, čiže je to iba čiastočne existujúci trh. Poslanci si myslia, že musíme mať minimálne štandardy pre takéto recyklovateľné eh, zdravotnícke pomocky tak, aby sme vo všetkých členských štátoch získali aspoň minimálnu eh, mieru eh, bezpečnosti. Vo všetkých členských krajinách teda aby boli nejaké minimálne štandardy. Európsky parlament teda je v oblasti smernice o EVD pre minimálne štandardy. Pokiaľ ide o genetické poradenstvo, tak tam to rada neakceptuje. Tam rada e, v zásade nesúhlasí s našim stanoviskom a teda ešte nevieme, aké riešenie sa na záver nájde. Ďalšia vec. E, e, táto téma bola otvorená, čaká sa na riešenie, teda minimálne štandardy pre tie krajiny, kde curry processing dochádza. Inak, pani predsednička, je dôležité to, že sa dosiahlo vo viacerých bodoch to, že sa skorigovala predstava členských štátov v tom, že bezpečnosť pacientov by mohla vzniknúť iba vďaka tomu, že bude silnejšia odpovednosť eh, producentov, výrobcov, pretože aj eh, personál, nemocníc, lekári a všetci ďalší, ktorí prichádzajú do styku či už predpisujú alebo používajú takéto e, zdravotnícke pomôcky, že toto e, všetko zohráva dôležitú úlohu. Tak toto vníma Európsky parlament, teda že všetci zúčastnení v zásade zdravotníctva by mali rovnako znášať odpovednosť v záujme pacientov. Mohol by som spomínať aj menšie body, ale snáď by som to mm, zhrnul tým, že poviem, že sú tu zdravotnícke produkty, ktoré e, sú vysoko rizikové. V ich prípade sú potrebné e, nové povolovacie a kontrolné e, postupy. S tými sa aj počíta, osobka nejaké skalpely alebo nožnice, veci, ktoré sa bežne používajú, nemali by teda skončiť na vyššom stupni klasifikácie a e, toto sa podarilo v tom návrhu v trialogu, ktorý teraz máme. Takže pod vedením kolegyne Wilmot z výboru Envy myslím, že dospejeme k dohode a ja dúfam, že e, výbor IMCO toto aj podporí. Ďakujem. Thank you very much for your update. No, Ďakujem pekne za aktuálne informácie. Je to veľmi komplikovaná technická téma. Teraz čakáme na kolegyňu, ktorá nás poinformuje o dostupnosti internetových stránok, ale keďže tu nie je, tak snáď by sme mohli eh, prejsť k ďalšiemu bodu programu. is Antonis coming from the Liberals? Antonis za liberálov príde? So the next item is... Takže ďalší bod programu change of views on the... Výmena názorov k smernici Prospectus, ktorej som spravodajkyňou ja. A máme na to asi pol hodinku. Naozaj stručne. I hand over to the others. Um, I'd like to thank all of the shadows for their work on this. Tieňoví spravodajcovia na tom tiež pracovali. Why we're doing this. It's part of the capital markets. Je to súčasťou kapitálových trhov, teda iniciatívy Únie kapitálových trhov, ktorej cieľom je pomôcť investorom aj e, teda firmám, aby prekonali prekážky v pohybe, vo voľnom pohybe kapitálu. Keď sa stretávam s firmami, nielen u nás doma, ale aj po celej Európe, tak počúvam od firiem, že je veľmi drahé kapitál získavať, hlavne pokiaľ sú tie firmy menšej veľkosti a hlavne pokiaľ ide o menšie členské krajiny, kde e, vnútorný kapitálový trh nie je až taký rozvinutý. A keby sa nám podarilo zjednodušiť situáciu, aby firmy mali lepší prístup k jednotnému kapitálovému trhu, tak by sme im pomohli rásť a teda to by posilnilo naše hospodárstvo aj zamestnanosť. Čiže Ja vo svojej správe sa snažím zabezpečiť, aby sme nezavádzali pre malé a stredné podniky nejaké ďalšie prekaž, prekažky, také, ktoré by boli teda úplne nové, lebo našim cieľom je odstraňovať tie prekažky, aby firmy mali ľahší prístup ku kapitálu a teda k zdrojom rastu. Výbor Ekon je samozrejme gestorský. Oni trošku pozmenili svoj časový harmonogram. Majú nového spravodajcu, pána Ježeka, pretože ten predchádzajúci sa stal členom vlády vo svojej krajine. A my budeme hlasovať asi až 30. maja, nie zajtra, ale až 30. Prečo to navrhujem? Je to preto, lebo máme asi 100 pozmeňovacích návrhov v tejto správe. Prvý návrh, druhý návrh kompromisov boli v obehu. Ja viem, že EPP sa k týmto kompromisom chce vyjadriť. Naozaj Temilová komunikácia bola minulý týždeň, to bol zelený týždeň, e, dosť e, nabitá. EPP, e nepravodajca, zajtra sa stretneme, bude nejaký čas na to, aby sme sa pokúsili veci skoordinovať. je tu obava súvisiať sa s článkom 3 odsek 2 časť A, kde sa hovorí o tom, že malá firma môže využiť vyššie limity, vyššie prahy iba v prípade, že ide o ponuku v rámci členského štátu, hlavne v menších členských štátoch alebo v štátoch, kde kapitálový trh nefunguje až tak dobre, tak tam obmedzenie ponuky na danú členskú krajinu môže predstavovať e, dodatočnú prekažku pre takúto firmu. Takže tu by som sa rada pokúsila e, nejako ten text pozmeniť. Toto je vec, e, ktorú, na ktorú ma pôvodne neupozornili, predtým než bola lehota na pozmeňovacie návrhy. Pokiaľ ide o tie jednotlivé limity alebo Prahy, myslím, že musíme tu tie Prahy odhlasovať. Myslím, že väčšina bude za odmietnutie 20 miliónov z dielne spravodajcu v Ekone. Ak máme pocit, že to je privysoká suma, mali by sme to naozaj formálne, formálne odmietnúť, predtým, než odhlasujeme kompromis, ktorý zrejme bude na úrovni 10 miliónov, dúfam. A to isté platí aj pre teda nižšie, nižšie miery nižšie úrovne Prahov. prospektus, alebo teda prospekt by mal byť naklonenejší eh, malým a stredným podnikom, menším investorom, tak aby to celé mohlo lepšie fungovať. Istá miera flexibility, pokiaľ ide o rizikové faktory a počet stránok Myslím, že tam môžeme byť flexibilnejší. Je tu niekoľko pozmeňovacích návrhov od poslancov, s ktorými nesúhlasím a každému zašlem osobitný e-mail. To je všetko z mojej strany a teraz dám slovo Paskalovi, nech sa páči. Ďakujem, Vicky. Ja s tvojim názorom súhlasím, že tento návrh by mal zamedziť tomu, aby tí, ktorí sa účastnia takéto kapitálovej únie, a toto nariadenie, teda ako text e, zákona bude e, pre nich smerodatné, že týmto nesmieme dávať nejaké ďalšie byrokratické záťaže, než tomu bolo doposiaľ. E, tu s tebou úplne súhlasím a toto je vec, ktorej sa musíme naozaj vyhnúť ďalším záťažiam. Aha, ja si myslím, že tam, kde napríklad sú nejaké prahové hodnoty na národnej úrovni, nejaké limity, že pokiaľ ide o harmonizáciu, že to by umožnilo firmám a investorom e, to, že by nemuseli pátrať v každej krajine po príslušných hodnotách e, a tým by sa aj byrokracia odbúrala, lebo o to ide. A preto sa ti chcem poďakovať za schôdzku tými spravodajcov, ktorá prebehla v Štrasburgu. Bola to zaujímavá schôdza, e, tá výmena bola veľmi živá, pokiaľ ide o kompromisné návrhy, ktoré boli vypracované. A chcem sa poďakovať aj ostatným tieňovým spravodajcom, ale teda zástupcom politických skupín, ktorí na tej diskusii boli prítomní a zúčastnili sa. E, myslím si, že v prípade niektorých e, bodov sa už dosiahli určité pokroky. Napríklad, pokiaľ ide o moju skupinu, tak e, pokiaľ ide o C a D, tak e, tie sa nám pozdávajú. Pokiaľ ide o E, hodnotenie rizika, to by sme tiež boli schopní akceptovať, hoci sme stále trošku kritickejší vzhľadom na to, že máme pocit, že pravdepodobnosť e, sa nedá vypočítať pre každé jedno riziko. To je prvá vec. A druhá vec, niektoré riziká sú veľmi nepravdepodobné, ale keď k ním dôjde, tak majú naozaj veľké výrazné dopady. A po tretie, iné rizika sa naopak vyskytujú veľmi často, ale ich e, dopady sú na sebe veľmi marginálne, e, nepatrné. Takže je to komplikovaná téma ale tento návrh kompromisu by sme dokázali akceptovať. G. -čko, tam by som navrhol zotrvať pri texte komisie, pokiaľ ide o PRIPS formuláciu, to je taká dosť obsiahla a komunikácia komisie, um, formulácia komisie je teda podľa mňa oveľa jasnejšia. A teraz ten ďalší bod, ktorý sa týka výdavkov v národnom kontexte. Tam som prezentoval pozíciu EPP a mal som pocit, že väčšina s kolegov sa k nej dokáže prikloniť. Keď tých 10 miliónov na národnom trhu bude stanovených ako hranica a bude to zmysluplné, pokiaľ ide o národné markty, momentálne máme 6 rôznych prahových hodnôt, eh, rôznych limitov, čiže toto by bolo definitívne zjednodušením a teda ide o to, aby došlo k zjednoteniu, aby mm, všade bola rovnaká suma. Pokiaľ o tých 20 miliónov, či by sme o tom mali hlasovať, alebo nie, neviem. Keby sme hlasovali o tých 10 miliónov, myslím, že by to bol už dosť jasný signál výboru IMKO. A pokiaľ o hlasovať o tých 20 miliónoch, tak to by snáď ani nemuselo prebehnúť, ale ak e, chceme postupovať e, inak, v poriadku, EPP e sa bude držať svoje pozície. A ešte posledné pozmenenie, obsahujúce slovičko mostly. Vicky, slovičko mostly nahradilo slovičko only, zväčša na miesto iba. Neviem, či toto správneho hľadiska je správne riešenie, to, že mostly, čo vlastne znamená. Ťažko povedať, čož dôležité je definovať veľmi precízne. Niekomu to možno príde ako slovičkarenie, ale z právneho hľadiska to má svoj význam. Čiže keď sa pozrieme na tie cezhraničné výdavky, ktoré sa nenotifikujú, nemusia notifikovať, veď toto je ten nápad, ktorý si ty ktorým si ty prišla. Ak toto chceme tiež upravovať, tak to musíme robiť inde, nie v tomto kontexte, ale samostatne. A toto mostly podľa mňa na tomto mieste nie je náležité je zmetočné, tomu by sme sa mali vyhnúť, ale to by sme mohli prebrať ešte zajtra alebo možno ešte aj neskôr detálnejšie. A ešte na záver. V tomto texte by som rád videl odvážny text, že sme IMKO a nie EKON, teda že sme na strane spotrebiteľ, sú teda tí, ktorí sa budú zúčastňovať kapitálového trhu, ktorí sa na ňom budú podielať. A pre nás je prvoradé to, aby sme uplatňovali harmonizovanejší prístup. Toto musíme jasne vyjadriť. A pokiaľ ide o tie limity alebo pravové hodnoty, o tom sa diskutovať do nekonečná, ale 10 miliónov, to je podľa mňa dobrý kompromis, ktorý podporujú aj socialistickí kolegovia a preto považujem za dobrý kompromis, ktorý uspokojí všetkých. Pokiaľ ide o detaily, tam sa ešte dá diskutovať, ale k dohode sa ešte dopracujeme. Prosím, nerobme to nejako dramaticky. 14. Eh, júna by sa možno dalo tiež hlasovať, ak to spada do harmonogramu ekonu. Ja v tom nevidím problém lebo by sme mohli mať ešte ďalšiu schôdzku temi spravodajcov. A to by bol text, s ktorým sa zžijú všetci, teda neunahliť to zbytočne. Ďakujem. Áno. Teraz dostane slovo pani Grapini. Takže ten 30. Áno. Ďakujem veľmi pekne, Vicky tak ako to práve povedali kolegovia za EPP. A ja sa chcem poďakovať za to stretnutie, ktoré sme mali v Štrasburku, ktoré bolo skutočne veľmi konštruktívne. Myslím si, že v Štrasburgu sme vlastne dosiahli takmer niektoré konkrétne rozhodnutia. Chcela by som povedať, že pokiaľ je úpravy tých pozmeňujúcich návrhov trochu to ma z tvojej strany prekvapilo. Naša politická skupina podporuje niektoré myšlienky, ktoré vlastne si podporila aj ty, vyjadrila si sa v tomto duchu, pokiaľ ide o ciele v rámci tejto správy. To znamená, aby sme tu nemali dodatočné bariéry. Podpora malých a stredných podnikov. Podpora spotrebiteľov. Pretože spotrebitelia to nie sú iba podniky, ide tu aj o fyzické osoby. Ide o osoby, ktoré nemusia mať nutne dostatočné informácie na to, aby správnym spôsobom tieto informácie si prečítali a vyhodnotili. To znamená pozmeňujúce návrhy zo strany SAD, ktoré chcú znížiť byrokraciu, administratívne zaťaženie a vytvoriť stropy. Myslím, že tak, ako to povedal aj Pascal, myslím, že tá myšlienka toho stropu na 20 miliónoch nie je dobrá. Myslím, že potrebujeme strop na úrovni 10 miliónov. A myslí, bojím sa, myslím si, že jednoducho potrebujeme byť odvážnejší, keď budeme rokovať s výborom EKON. Ja podporujem spôsob, akým Pascal prezentoval tie záležitosti v Štrasburgu, pretože veľmi dobre to prezentoval, veľmi dobre to vysvetlil, bod po bode, že nepotrebujeme prospektus, pokiaľ ide o konkrétne ponuky, ktoré by boli pod úrovňou 15 miliónov. A okrem toho ten návrh SND sa mi skutočne páčil a ja som vlastne o tom hovorila aj s našou politickou skupinou a myslím si, že nové zasadnutie alebo stretnutie, ktoré budeme mať, je nevyhnutné, pretože budeme musieť hovoriť o tomto kompromisnom návrhu. Niektorí z nás si myslia, že by sa to dalo podporiť a ja si myslím, že ten problém jednoducho je riešiteľný, je riešiteľný v takom harmonickom duchu. A pokiaľ ide napríklad o bod číslo 3, tak ho podporujem v takej podobe, ako to bolo navrhnuté, aj pokiaľ ide o ten strop na úrovni 10 miliónov. Samozrejme, SAD predložili pozmeňujúce návrhy, tak som to vlastne spomenula už aj v Štrasburgu a bola by som rada, ak by nás podporili ostatné politické skupiny, pretože tu ide konkrétne o to, aby sme našli vyváženosť medzi emitentami a kde môže ešte dôjsť k zmene pôvodnej ponuky, ale takisto treba zabezpečiť, aby sme mali lehotu na to, aby sme preskúmali, či tá ponuka ešte bude k dispozícii alebo nie. Ja si myslím, že ten návrh zo strany komisie nie je v tomto duchu celkom jasný a myslím si, že tá lehota by jednoducho mal, tie lehoty by mali byť dobré, pokiaľ ide investi- investorov aj pokiaľ ide o a, druhú stranu. Dúfam teda, že dostanem podporu aj z vašej strany. Takisto som videla, že nesúhlasí s jedným z mojich pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide o lehotu, pokiaľ ide o úpravy z troch na 4 roky, pokiaľ ide o predbežné schvalovanie. Ja som zmenila tie lehoty v pozmeňujúcom návrhu, ale ako som to povedala vlastne aj v Štrasburgu, tie návrhy, ktoré som predložila, vlastne vychádzajú z vlastnej skúsenosti. A netreba vytvárať problémy ani na úrovni investorov, ani na druhej strane. Tak ako to povedal vlastne aj Pascal, treba sa ešte pred samotným hlasovaním stretnúť a budeme sa musieť snažiť nájsť e, kompromis. Ak nie, tak sa obávam, že pozmeňujúce návrhy 4 a 7 nebudú môcť byť podporené z mojej politickej skupiny. Ide tu pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené. To znamená z tvojej politickej skupiny Viki. A predovšetkým nám ide o to, aby tento návrh skutočne splnil to, čo mám. Myslím, že musíme sa vyzbrojiť pred ekonom, e, pokiaľ ide o ambicioznosť a musíme robiť všetko preto, aby sme na oboch stranách našli vyváženosť. Ďakujem pekne. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Andreas, nech sa páči. Ďakujem pekne, Vicky. Ja sa veľmi teším, že som túto diskusiu mohol si vypočuť. Ja som kolegovi Arimo vlastne už vysvetlil niektoré záležitosti, ale pokiaľ ide o spravodajkyňu, tak by som sa chcel vyjadriť k tomu. Nie je mi celkom jasné, čo je tu vlastne ten hlavný rozdiel medzi tým prístupom, pokiaľ ide o prístup k výnimkám. Ak som to správne porozumel, tak vlastne návrh spravodajkyne hovorí o tom, že tu budú výnimky, ktoré sa budú týkať nenotifikovaných ponúk, zatiaľ čo správa pána Arimo navrhuje, že to bude výnimka pre národné zákonodárstvo a pre e, tých nenotifikovaných. Podľa, môjho, podľa mojej interpretácie vlastne tá výnimka s týmto spôsobom vlastne bude ešte väčšia, podľa, správ, podľa správy tej druhej a nie podľa správy správdajkyne. Ak som to nesprávne pochopil, tak mi to prosím vás pekne vysvetlite, pretože takýmto spôsobom by sme chceli odstrániť rozpory, ktoré tu sú v interpretácii. So if I may, um... Takže ak môžem zareagovať, tak zareagujem. Takže bolo mi povedané, ale môžeme si to ešte objasniť, že ešte stále nevieme, že kedy Ekon bude hlasovať ale nemôžeme riskovať, že by sme oddialili naše hlasovanie, pretože možno, že aj oni budú hlasovať 14. To je vlastne dôvod, prečo pravdepodobne budeme e, sa tomu venovať budúci pondelok. A po druhé, ja sa skutočne teším, že tu máme takúto úroveň diskusie, pretože Spomnite si len na to, že vlastne som to bola iba ja, ktorá povedala, že tu chceme mať takúto správu v rámci jednotného vnútorného trhu. Nebola tu veľká podpora na začiatku, ale predsa len si myslím, že je to veľmi dôležité, takže by som sa chcela pokúsiť a poskytnúť vám príklad druhú tej problematiky, ktorú momentálne vnímame ako také väčšie zaťaženie a to je vlastne to, čo hovoril Andreas. Takže momentálne tu máme nižší prach, akýkoľvek e, podnik, ktorý bude emitovať menej pod týmto právom, tak jednoducho nespadá už do tohoto podniky. Iba, ide iba o tie podniky, ktoré vlastne budú nad týmto právom. Hovoríme tu medzi 5 až 10. To znamená, členské štáty môžu povedať, že ktokoľvek bude emitovať viac, tak bude mať väčšiu spotrebu. A teraz ten návrh, to čo povedal pán Arimo, a s tým súhlasím, že by sme sa mali pokúsiť a harmonizovať tento vyšší strop, tak aby všetky podniky to mohli dostať tak je to aj technický problém. Otázka, či budeme hlasovať 20. a zamietneme to predtým, než sa vlastne dohodneme na tom, čo po našom vzoru bude kompromis, ale vidím to skôr ako technickú záležitosť ohľadne transparentnosti. A vlastne ten problém je, že tie obmedzenia hovoria aj o tom, že vyšší prach, to znamená medzi vyšším a nižším, môžeme využiť iba vtedy, ak to budete poskytovať v rámci členského štátu. To znamená, ak napríklad by ste boli českým podnikom, ktorý nemá e, nejaký komplexný kapitálový trh, tak by ste mohli všetky tieto e, ponuky ponúknuť iným štátom, napríklad Rakúsku, Anglicku alebo iným. A vidíme to ako nové bremeno, to znamená to obmedzenia iba na členské štáty a vlastne to, čo navrhuje pán Arimo, to znamená, že by sme tu mali inú možnosť a Trochu ma tu znepokojuje tam to jazykové vyjadrenie, pretože sme o tom hovorili, akým spôsobom by to malo byť prezentované, preto by som sa chcela s kolegom Marimontom o tom porozprávať, aby sme videli, že či môžeme mať nejaký konkrétny, jasný jazyk znenie, aby sme získali trochu viac flexibility pre tieto otázky, pre tých menších emitentov, aby sme mohli povedať, že niektorý z, váš, z vášho kapitálu môže prísť aj z iného členského štátu a ešte stále sa bude môcť vyplatniť táto výnimka, pretože inak obávam sa, že pokiaľ ide o z Nemecka, alebo Anglicka, alebo Francúzska, to nebude patriť, pretože tam to sú veľké krajiny, kde je veľa investorov, ale skôr sa to týka tých menších, menej rozvinutých trhov. Takže ja si myslím, ak sa nám podarí nájsť správne znenie, ja navrhujem ten výraz mostly, možno, že to nie je dobrý výraz, možno by sme sa mohli zamyslieť nad iným znením, nad iným výrazom, aby to jednoducho E, zlepšilo tú mieru flexibility. Ja viem, že sa to vlastne objavilo aj na rade a takisto to preskúmávajú. Takže pokiaľ ide o ďalšie zasadnutia, pani Grapini, trochu sa obávam, že hovoríte, že potrebujete ešte ďalšie zasadnutia. Ja som vám predsa poslala e-mail novej verzie minulý týždeň a opýtala som sa, že či máte ešte nejaké pripomienky. Takže snažíme sa nájsť určitý čas na to, aby sme mali ďalšie zasadnutie tieňových spravodajcov tento týždeň. Ale možno to bude veľmi skoro, vo štvrtok do poludnia, skutočne veľmi skoro, pretože, ako si viete domyslieť, musíme robiť všetko preto, aby sme to urobili, doriešili predtým, než budeme hlasovať. A snažím sa to prezentovať čo možno najjasnejšie, ale nechceme, aby sa k tomu pridali dodatočné náklady. Takže moje kľúčové priority sú, že ja nechcem tam mať dodatočné náklady pre emitentov a v týchto ťažkých časoch, ak tu nebude riadne potrebné opodstatnenie. Takže to je všetko. A teraz vlastne ukončíme tento bod. A teraz tu máme ďalšieho rečníka, ktorý nám povie viac ohľadne otázky toho trialógu, pokiaľ ide o prístup na trh. Ospravedlňujem sa, pani predsednička, Môžem vám povedať takisto aj, aká je tu dopravná situácia medzi Štrasburgom a Bruselom, ale pokiaľ ide ten trialog, ten sa nám podarilo závažiť, ja som skutočne rada, že to môžem prezentovať. Read out long list of successes. Uh, in general, this was a victory. Ide tu skutočne o veľké víťazstvo. Nejde tu iba o osoby s postihnutím, ale pre všetkých občanov. Takisto to bolo víťazstvo pre parlament aj pre výbor IMCO pretože sa nám podarilo obhájiť veľa z toho, čo sme skutočne prezentovali v rámci našej prvej, prvého stanoviska. Nepodarilo sa nám získať všetko, ako teda vždy tomu tak býva, ale treba takisto povedať, že je dosť ťažké postupovať. Jediný spôsob, aký sa nám podarilo dosiahnuť tú dohodu, je vlastne politická vôľa a zaangažovanosť holandského predsedníctva, takže by som chcela sa mimoriadne poďakovať práve holandskému predsedníctvu za ich zaangažovanosť a pokiaľ ide o podporu tejto zložky. Veľa zúčastnených strán vrátane európskych fór pre postihnutých, ako aj Únia zrakovo postihnutých, oznámili už podporu pre toho textu, ako to bolo odsúhlasené. To znamená, pani predsednička, najneskôr 20, roku 2020 všetky vládne webové stránky a mobilné aplikácie budú musieť byť prístupné. Inklúzia mobilných aplikácií, to bola veľká požiadavka aj zo strany parlamentu. A takisto tu sú konkrétne postupy, ktoré musia byť uplatnené na to, aby táto smernica bola správnym spôsobom e, implementovaná. Sú tu určité obmedzenia, pokiaľ ide o súkromné podniky a pokiaľ ide o verejné vysielanie. To nie je začlenie do tohoto ale som si istá, že pod vedením a pod taktovkou Roberta to takisto bude pokryté zo strany toho aktu pre prístup, ako budeme o tom hovoriť budúci týždeň. Takže ešte by som chcela zopakovať raz to, čo som vlastne už povedala v samotnom úvode a čo hovorím na každom zasadnutí, pri každom dialogu a pri každom trialogu ohľadne prístupu na trh, pokiaľ ide o prístupu na internet. Ja som sa tejto téme venovala už rok a pol. Ako viete, na každom zasadnutí som povedal, že potom iba taký kompromis, ktorý skutočne pomôže našim občanom z praktického hľadiska v rámci ich každodenného života a že nebudem podporovať také návrhy zákonov, ktoré budú vlastne iba slova na papieri napísané. Takže dnes som skutočne rád, že sa nám podarilo dostať tohto nášho záväzku. Je to jednoducho veľká pochvala tomto výrobu, výboru, ktorý si zaslúži aj práci, ktoré vlastne, ktorú odviedli negociačné týmy tu v parlamente Takýmto spôsobom sa nám skutočne podarilo byť jasný krok a jasné gesto pre európskych občanov. Chcem sa poďakovať aj tieňovým spravodajcom, pretože sme boli veľmi dobrým tímom, pracovali sme spoločne a je to takisto aj vďaka ním, že sa nám podarilo završiť takýto výsledok. Ďakujem. Ďakujeme. Bola to dlhá noc. Thank you. Um, the next Teraz ešte zelená kniha, pokiaľ ide o retailové finančnej služby. Sergo Gurtieri, nech sa páči, ale ten tu nie je, takže pán Gurtieri tu nie je. Pán pán Nislero je tu takisto niektorý tieňový spravodajca. Vy ho zastupujete? Chcete sa k tomu venovať? Pretože spravodajca tu nie je, takže možno vy ste k tomu niečo chceli povedať. Ide to o ťažkú situáciu, pretože ja ako teňový spravodajca sa tomu tu mám venovať v mene spravodajca, dokonca neviem meno. Takže chcem povedať za EPP, pani Pecnička, že pán Van tu bohužiaľ dnes nemôže byť a požiadal ma, aby som prezentoval jeho pripomienky k tej zelenej knihe ohľadne retailových finančných služieb, ktoré sú dôležitou súčasťou toho celého komplexného návru Bankovej únie v Európe a preto sa tiež skutočne teším, že môžem to takýmto spôsobom prezentovať. Takže naša politická skupina zdôrazňuje potrebu, aby sme robili všetko preto, aby výhody jednotného vnútorného trhu pre retailové finančné služby boli na prospech spotrebiteľov, ako aj malých a stredných podnikov, startupov a väčších podnikov. Preto podporujeme názor, že nižšie ceny, väčšia ponuka ako aj väčšia rovnosť sú vlastne výsledkom zdravej konkurencie, pokiaľ ide poskytovateľov služieb a zároveň treba zabezpečiť ich diverzitu, rozmanitosť. Takisto, pokiaľ ide o potrebu pokiaľ ide o potrebu skutočnej schopnosti a možnosti kúpiť cezhraničným spôsobom takéto služby, musí, to musí byť zdôražené v tomto kontexte. Je dôležité, aby komisia predložila opatrenia, aby sa zlepšila miera spotrebiteľskej dôvery cez cezhraničné finančné služby a to je vlastne, čo očakávame cez takéto návrhy, ktoré by vlastne boli výsledkom tejto zelenej knihy. A pokiaľ ide o jeden z možných spôsobov, ako môžeme odstrániť tie bariéry pre spotrebiteľov, je, že by sme podporili tú dôveru v onlineové platobné systémy. Takisto pokiaľ ide o podpor digitalizácie tohto sektoru, ale treba dodržiavať konkrétne pravidla, pokiaľ ide o kyberbezpečnosť a ďalšie, to sú jednoducho tie vážne obavy, ktoré tu už spomenul vlastne aj spravodajca a to sa vniesie do diskusie samotnej. A pokiaľ ide o kontext tej témy ochrany údajov a kyberbezpečnosti, tu EPP považuje za dôležité, aby sme zabezpečili právne zabezpečenie, ako aj dôveru spotrebiteľov a podporili aj dôveru startupov a malých a stredných podnikov podnikov. Nepotrebujeme iba dôveru spotrebiteľov, ale aj malých podnikov, malých podnikov, ktoré nemajú dostatočné finančné prostriedky v porovnaní s veľkými, veľkými nadnárodnými podnikmi. Takže čo môžeme teraz povedať, že tu máme nielen iba e, regionálne rozdiely, ale aj určité asymetrie regulačné, ktoré vychádzajú vlastne z identity tých poskytovateľov takýchto služieb. Takže z nášho uhla pohľadu je celkom jasné, že potrebujeme rovnakú mieru ochrany pre spotrebiteľov naprieč celou Európskej úniou, akákoľvek je, akákoľvek je už povaha poskytovateľa, či už ide o finančnú alebo nefinančnú. A preto chceme robiť všetko preto, aby sme mali spoločné východisko všetkých aktérov. Na to, aby títo poskytovateľe finančných služieb dostali sa na nové národné trhy, aby spotrebitelia a podniky takisto mali prístup k týmto službám, je dôležité, aby sme zlepšili implementáciu štyroch základných slobod, to znamená nediskriminačný právny rámec v rámci členských štátov, a na záver ešte chcem povedať, že EPP považuje za dôležité, aby sme žiadali plnú mieru implementácie existujúcej legislatívy, keď už hovoríme o novej legislatíve. To znamená, to je to, čo môj kolega napísal a ja som to tu mal prečítať. A takýmto spôsobom som to prezentoval a som rád, že ste to si mohli vypočuť. Richard Sulik. Pán Sulik. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám teda niekoľko pripomienok za ECR. A to poprvé, poprvé tým, že bola finančná kríza len prednedávnom a bolo prijatých množstvo rôznych e, smerníc, napríklad smernica o prístupe k platobným účtom, smernica o hypotekárnych úveroch, o platobných systémoch a tak ďalej. A nie všetky tieto smernice sú implementované tak nevieme dostatočne posúdiť a vyhodnotiť dopad už tých existujúcich smerníc. Preto si myslím, že na zelenú knihu, respektíve na legislat legislatívne návrhy plynúce, vytvorené na základe tejto zelenej knihy, je trochu prískoro. Takže prvá pripomienka je možno netlačiť príliš na pilu, počkať e, s ďalšou legislatívou. Po druhé, návrhuje sa nová regulácia pre finančný sektor, alebo na základe zelenej knihy má vzniknúť nová regulácia e, pre finančný sektor, ale bolo by dobre najprv vyhodnotiť, či neexistujú národné bariéry, ktoré bránia rozvoju jednotného trhu. Čiže druhá pripomienka je zistiť existujúci stav najmä k národným bariéram. Tretia pripomienka, to je digitalizácia finančných retailových služieb. Predtým, ako začneme riešiť potrebnú spoločnú unijnú reguláciu, bolo by dobre zistiť, či existuje dnes nejaká unijná regulácia v tejto oblasti, ktorá vytvára bariéry, bariéry pre digitalizáciu tohto sektora. Opäť teda E, špeciálne v oblasti digitalizácie finančných retailových služieb navrhujem najprv zhodnotiť existujúcu legislatívu a tou sa zaoberať, či teda nevytvára, nevytvára e, zbytočné regulácie, respektíve zbytočné bariéry. No a po štvrté, je otázne, či pre zlepšenie jednotného trhu v oblasti retailových finančných služieb je potrebné vnúcovať trhu ďalšie pravidlá, alebo či nebolo by lepšie sa skôr zamerať na odstránenie súčasných bariér. Tam existuje viacero príkladov, napríklad pri zmluvnom poistení motorových vozidiel, pri platobných účtoch a tak ďalej, ale toto všetko bude obsahom e, písomného návrhu týchto pripomienok. No, každopádne tá štvrtá pripomienka sa týka toho, že e, poďme odstrániť opäť tie bariéry namiesto toho, aby sme vnúcovali ďalšie pravidlá trhu. Radšej napríklad nech jednotlivé štáty sú povinné si zmeniť tak legislatívu, že dotknuté spoločnosti budú mať na výber, či chcú prejsť na e, model taký, alebo si zachovať existujúci, existujúci stav. Piatá pripomienka, posledná, e, sa týka prenositeľnosti služieb Áno, vytvorme takúto možnosť, ale len ako možnosť. Nie ako povinnosť pre finančné inštitúcie, veď napokon trh rozhodne, že čo je pre ňo výhodnejšie. Takže toto je v krátkosti mojich 5 pripomienok, e, ktoré samozrejme budú, budú e, pripravené ako návrh dodatkov k návrhu stanoviska raportéra do 1. júna. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja súhlasím s hlavnými črtami tohto stanoviska, ale či pokiaľ ide napríklad o nedostatok informácií, toto je problém, ak sa napríklad pozrieme na hypotéku, tak dostanete veľké množstvo dokumentov a veľa ľudí si to prečíta iba v ten deň, keď to už podpisujú, ak si to vôbec prečítajú. Takže my sa musíme rozhodnúť, či ľudia skutočne potrebujú viac informácií alebo nejaké kľúče na to, aby to pochopili. Napríklad otázka v súčasnosti je taká, že máme dokumenty v štandardizovanej podobe a otázka je, že či vlastne ľudia vedia o takejto podobe a či ju využívajú. A ďalší bod, ktorý tu bol nastolený ohľadne informácie, tak to sa ju týka poplatkov, ktoré sú spojené s nákupom takýchto retailových finančných služieb. Pokiaľ ide o úrokovú sadzbu na takúto hypotéku, to môže byť vysoké, ale požiadavka napríklad, pokiaľ ide o vytvorenie účtu, tak to môže, tie poplatky môžu jednoducho ísť proti tým výhodám. To sa napríklad týka bankových účtov. Máme to ukotvené v patričných smernicách, pokiaľ ide o poplatky za takéto služby. Takže vo všeobecnosti by som chcela povedať, že to je ďalší, ďalšia možnosť, kde implementácia povinným spôsobom takých vecí, ktoré už existujú vlastne, je oveľa dôležitejšie ako vytváranie nových pravidel ohľadne informovanosti spotrebiteľov. Takže toto vytvára aj zacielenie toho charakteru tej zelenej knihy, pretože sa to sústredí predovšetkým na cezhraničné služby a tu sa musíme snažiť nájsť nové spôsoby, ako by sme mohli znovu jednoducho oživiť spoločný jednotný vnútorný trh v každodennej situácii. Nič v európskom práve nám nezakážuje napríklad cezhraničné predávanie takýchto finančných služieb, či už ide hypotéky alebo poistky aut, ale v súčasnosti jednoducho firmy to jednoducho odmietajú. Aj keď spotrebiteľ chce napríklad kúpiť cezhraničným spôsobom niečo, tak 9 z 10 krát podniky odmietajú takéto postupy, pretože sa obmedzujú same iba na jednotné územie jednotného členského štátu. Takže ako môžeme kúpiť takéto produkty, ak jednoducho spotrebiteľa nemajú ani možnosť to nakúpiť? Smernica, ktorá sa týka napríklad poistky motorových vozidiel, tak tá smernica tu ešte z roku 88, opakujem 88 a v svetle nových úprav tejto smernice jednoducho je neakceptovateľné, aby tu ešte stále boli takéto segmentovanie e, trhu, pokiaľ ide o poistenie vozidiel, ak sa pozrieme na ostatné odvetia tohto, tejto problematiky. Vidíme, ako sa situácia transformuje, ako retailové služby sa menia a snažíme sa dosiahnuť takú situáciu, aby jednoducho sa to rozšírilo aj na tú cezhraničnú podobu. Ale nemyslím si, že veci sa jednoducho zmenia, pokým tradičné veľké podniky sa nerozhodnú, že prelomia tie hranice národných trhov. Komisia to stanovuje konkrétne v tej zelenej knihe, hoci iba diplomatickým spôsobom. To znamená, musíme sa spýtať konkrétne otázky, ako chceme podporiť voľbu, skutočne robiť konkurenciu so zhraničným charakterom, bez toho, aby sme obmedzili nejaké slobody. Ja vítam tie myšlienky v zelenej knihe v sekcie 3 bod 2 a hoci viac potrebujeme ešte informácií, pokiaľ je riešenie týchto otázok, napríklad pokiaľ ide ten návrh geoblockingu. Ale môj signál je ten, že už sa to celé ťahá veľmi dlho. Ďakujem. Thank you. Um, so the rapporteurs joined us. I know... Prišiel aj spravodajca. Sergio, istotne, Sergio, istotne sa vlastne pripojíš do diskusie, pretože sme tu mali zaujímavé pripomienky, takže ja viem, že si to sledoval online a komisárka čaká, takže poprosím ťa stručne. Ďakujem, pani predsedajúca. Je mi ľúto, že som prišiel neskôr. Žiaľ, lietadlo meškalo dve hodiny. Predložili sme stanovisko eh, na Eh, diskusiu s ostatnými politickými stranami v záujme nájdenia konsenzu o niečom veľmi dôležitom a síce finančných službách pre súkromných klientov. To je súčasť každodenného života európskych eh, eh, obyvateľov a týka sa to aj práce tohto výboru, týka sa to digitálneho vnútorného trhu. Myslím si, že e, e, rozprávu musíme uchopiť z troch aspektov. Najprv musíme e, využiť tú možnosť digitalizácie vôbec. Po druhé, musíme sa snažiť odstrániť bariéry v rámci vnútorného trhu pre súkromné osoby a musíme urobiť viac pre spotrebiteľov. Ako už povedali predrečníci, je skutočnosťou, že legislatíva, ktorá existuje v EÚ, nie je efektívna efektívne aplikovaná, existuje veľa problémov, e, rovnako ako v ďalších oblastiach e, spoločného trhu, by tieto mohli byť odstránené. Tieto problémy, ak by už existujúca legislatíva bola dobre e, aplikovaná. Ide tu ale aj o nedostatok dôvery, nedostatok dôvery zo strany spotrebiteľov, a to aj následkom finančnej krízy z roku 2008. Okrem toho tu máme aj rôzne medzery v medzinárodnom práve, aj v unijnom práve geoblokovania, diskriminácia súkromných klientov na základe ich bydliska, napríklad aj pokiaľ ide o zákonné poistenie motorových vozidiel ale tiež e, pokiaľ ide o používanie bankových kariet. A tiež existuje aj rôzna diskriminácia, ktorá vôbec nie je opodstatnená v tomto e, e, digitálnom svete. A preto sme prišli s našim stanoviskom a žiadame Európsku komisiu, aby podporila túto zelenú knihu a odstránila všetky tieto nedostatky nedostatok dôvery zo strany spotrebiteľov, ten treba riešiť. Je potrebné prísť s iniciatívami, keď bude potrebné po tej zelenej knihe prísť aj s legislatívnymi reformami, ktoré vytvoria nové príležitosti, aby sa využili existujúce šance a pripravili cesty pre finančné služby. Uľahčilo sa ich využívať poskytovanie súkromným e, klientom, aby teda existovala vyššia dôvera e, spotrebiteľov. Dnes e, okrem Mm, tohto e, nariadenia. E, tu máme dočinenia s novou e, realitou. Mnoho služieb sa poskytuje online, zároveň prichádzajú na trh nové technologické firmy a my musíme našu legislatívu prispôsobiť aktuálnej situácii, aby sme poskytli občanom väčšiu mieru bezpečnosti v stále komplexnejšej realite je nevyhnutné, aby sme prijali zákony, aby sme takto kontrolovali situáciu, aby finančné služby pre e, súkromných e, klientov e, znížili, túto, znížili mieru tej neistoty a umožnili väčšiu flexibilitu. Ďakujem a ešte raz sa ospravedlňujem za to, že som prišiel neskôr. Ladies and gentlemen, I'm aware that the Dámy a páni, e, komisárka na nás už čaká na ten ďalší bod, takže chce sa ešte snad niekto vyjadriť k tomuto bodu. Pán Sulík, ešte chcete niečo povedať? A chcete niečo povedať, tak veľmi rýchlo. Iba krátka otázka. Neviem, či som rozumel správne môjho predrečníka, ale teda problém mal, mala byť diskriminácia na základe, e, na základe bydliska pri pri poistení e, aut, no ale to vlastne znamená, že tie, tie, tie regióny, kde je málo nehôd, e, sú vlastne lacnejšie a keď to teraz budeme chcieť silou mocou zjednotiť, tak e, budú musieť platiť viac. A nie som si istý, či som rozumel správne, tak by som poprosil o odpoveď. Briefly. Yes. Veľmi stručne. Áno, v eh, prípade e, zákonného poistenia motorových vozidiel, havarijného e, poistenia sa treba vyhnúť diskriminácii medzi jednotlivými e, štátmi, ale aj diskriminácii medzi regiónmi, napríklad mestskými a, a vidieckými regiónmi. Ale sú tam rozdiely, ktoré sa nedajú vysvetliť, napríklad životné poistenie pri tom, tej istej osobe podobných, v podobných životných podmienkach, kde je výška poistného podstatne pomerne e, rozdiel na dokonca 200-300 percentný rozdiel pri podobných osobách alebo tiež pri podobných spoločnostiach. A tiež pokiaľ ide o cezhraničné bankové poplatky, to všetko sa v Zelenej knihe spomína ako e, diskriminácia na základe geografickej e, polohy, e, na základe geografickej polohy alebo bydliska. Ďakujem. A Myslím si, že táto diskusia potrvá ešte dosť dlho. Idem privítať pani komisárku. So just to be clear, on the um, report we will have a consideration of a... Budeme tu mať aj zváženie uh, tohto bodu 23. mája a lehota na predkladne pozmeňujúcich návrhov je 1. jún. A 27. sa budú pri, buď sa hlasovať o kompromisných návrhoch. member Um, colleagues, welcome uh, and welcome. Takže kolegovia, kolegyne, vítam vás, takisto vítam aj pani komisárku Bienkovsku, ktorá je osobou na pravom mieste. A ako istotne si uvedomujete, to vlastne prvé stretnutie, pokiaľ ide o výmenu názorov s pani komisárkou, takže veľmi pekne vám ďakujeme za to, že ste prišli medzi nás a toto je vlastne súčasťou interinstitucionálneho dialogu ohľadne pracovného programu komisie. Myslím, že tieto stretnutia sú veľmi dôležité a takisto budú o to viac dôležité tento rok ako minulé roky, pretože tie otázky a feedback, ktorý vlastne z týchto zasadnutí máme, sa potom pretaví do konkrétnych kľúčových bodov, ktoré vlastne z tohto výboru idú aj na konferenciu predsedov výborov a potom sa to vlastne pretaví do ďalš- práce ďalších výborov na to, aby to reprezentovalo naše stanoviska ohľadne pracovného programu komisie. Dúfam, že teda všetci poslanci sa do toho zaangažujú, čo možno najviac, a že, pretože na každom takomto zasadnutí s komisármi ide o veľa. Takýmto spôsobom vlastne aj náš výbor je vlastne v epicentre práce tohto parlamentu v mene predstaviteľov vnútorného trhu spotrebiteľov. Takže teraz sa môžete hlásiť na zoznam rečníkov, takže naznačte, či chcete sa prihlásiť a vyjadriť. Ale teraz najprv dostane slovo komisia, takže pani komisárka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa vám poďakovať za to, že ste ma pozvali na druhý štrukturovaný dialog s vami a s vašim výborom. Ďakujem za prijatie vašej správy o stratégii jednotného e, trhu. Pani spravodajkyni, vítam e, vašu podporu e, stratégii jednotného trhu. Vaše pripomienky boli veľmi podrobné a vaše odporúčania tiež. Budem sa venovať niektorým z bodov a prejdem, pokúsim sa prejsť s nimi veľmi rýchlo, ale Predsa len sa e, budem každému jednému venovať, ako pani predsedajúca správne e, konštatovala. Teraz e, pracujem na plný pohon. Minulý rok, keď sme sa stretli, komisia odštartovala so svojím mandátom. Minulý rok sme teda rozhodli, rozhodovali o tom, akým smerom sa budeme uberať a teraz už začíname aj s prinašaním výsledkov a E, tomu skutočne prikladáme veľký význam v našej agende. E, ďakujem za prijatie správy z vlastnej iniciatívy e, za ohľadne netarifných bariér v jednotnom spoločnom trhu pána Daltona. Ako som už povedala, prichádzame už aj s prvými výsledkami. Začnem tromi iniciatívami v rámci stratégie eh, digitálneho eh, trhu. Eh, najprv ide o doručovanie balíkov. Mnoho spoločnosti trpí vysokými nákladmi na doručovanie, takže predložíme eh, tento útorok náš návrh eh, nariadenia. Eh, doteraz trh na základe seba regulácie nefungoval dobre, ehm, nie je transparentný Chceme zabezpečiť, aby išlo o služby, ktoré sú dostupné a chceme podnietiť e, tiež hospodárskú súťaž, čo je veľmi dôležité. Poštoví regulátory budú mať e, právnu istotu, že budú mať všetky údaje, ktoré potrebujú, aby monitorovali doručovanie e, balíkov potom sa budeme venovať onlineovým platformám. Mnohí občania práve sa spoliehajú na takéto platformy, takže chceme zlepšiť komunikáciu a um, ide nám o to, aby sme zabezpečili e, rovnaký manevrovací e, priestor pre určité typy digitálnych aktivít a aby sme e, vytvorili nediskriminačný trh. Komisia navrhne konkrétne akcie v určitých oblastiach oblastiach a identifikovali sme aj ďalšie oblasti, kde e, je potrebné, ktorým je potrebné sa zaoberať. Táto správa e, e, právne konštatuje, že online-offline diskriminácia nie je akceptovateľná, takže digitálna stratégia, stratégia jednotného trhu, pri týchto oboch sme uh, už avizovali naše opatrenia, aby sme bojovali s nedostatkami. Uh, budeme mať, uh, a mali sme už E, konzultácie s verejnosťou, e, aby e, sme prijali príslušné akcie na celoeurópskej úrovni. Naši respondenti povedali, že majú skúsenosti s geoblokovaním a s geografickou diskrimináciou. Takže teraz v útorok predložíme ambiciózny, ale myslíme si, že realistický návrh E, nechceme naliehať na spoločnosti, aby doručovali v celej EÚ, ale to, čo chceme, je zabezpečiť, aby e, nedošlo k diskriminácii našich európskych e, zákazníkov aktivitami, ktoré nie sú opodstatnené v žiadnom prípade, a to tak v online či v offline oblasti. Opatrenia, ktoré e, sme prijali, e, pokiaľ ide o stratégiu jednotného trhu, začnem e, s jednou pasport služieb Vítam vašu podporu. My sme sa e, rozhodli, že pôjde o dobrovoľný nástroj pre poskytovateľov služieb, ktorí chcú mať prístup na iné e, trhy v ostatných členských e, štátoch. Keď vstupujú na trh poprvýkrát v druhom štáte, poskytovateľia služieb sú konfrontovaní s mnohými bariérami, pokiaľ ide o vzájomnú dôveru ale e, to neznamená, že budeme otvárať opätovne e, smernicu e, o službách. Pred tromi týždňami sme začali s verejnými konzultáciami a vyžiadali sme si stanoviska všetkých zúčastnených strán. Je potrebná administratívne zjednodušenie v rámci týchto cezhraničných situácií keď e, sa e, rozhodneme, aká bude tá najlepšia cesta a e, pred bude prijaté rozhodnutie. Na tejto problematike pracujeme v súvislosti s tým, čo robíme v súvislosti s regulovanými profesiami. Minulý týždeň sme mali konferenciu, kde sme diskutovali o dvojročnom posudzovaní tejto problematiky zo strany členských štátov. Budeme vychádzať z týchto skúseností. Pracujeme na tom, aby sme prijali prijali usmernenia pre členské štáty, e, e, pokiaľ ide o reformy, ktoré potrebujú. A potom sú tu iniciatívy e, v rámci členských štátov, aby sme podporili primeranosť, že kde je potrebná nová legislatíva a kde nie. S týmto prídeme tiež ku koncu roka. Našim cieľom je zmodernizovať celý systém. E, tretí bod sa týka start-upov. V marci e, sme začali verejné konzultácie k iniciatíve o start-upoch. E, vyzbierané informácie pomôžu identifikovať možné riešenia, možno vytvoriť nové politiky alebo podporiť príslušné opatrenia na úrovni EÚ aj členských štátov. Konzultácie budú do júla vo všetkých oficiálnych jazykoch Európskej únie a chcem vás primeť, aby ste sa do nich zapojili, pretože chceme si vypočuť hlasy najmä malých a stredne veľkých podnikov a start-upov. A keďže touto problematikou e, e, sa veľmi e, intenzívne zaoberáme, keď budeme avizovať našu e, stratégiu jednotného trhu, potrebujeme e, mať e, jasno, potrebujeme teda budúci jún sa ukončí monitorovanie existujúcej legislatívy a prídeme s odporúčaniami pre členské štáty. Pozrieme sa na problematiku týkajúcu sa bariér eh, vstupu na trh eh, ochrany spotrebiteľa a daňové záležitosti. Ďalšou problematikou sú eh, štandardy a normy. To dostatočne nepoužívame, len 2 európskych noriem pokrývajú oblasť služieb a sú tam naozaj bariéry, pokiaľ ide o národné normy. Takže prídeme s prvými riešeniami, aby sme túto dynamiku trochu pozmenili. Nede tu ale o, o nejaké zavedenie noriem e, vždy a všade, pretože v tom musia byť nejaké e, limity, ale bude to v súlade s prioritami EÚ a v súlade s tým, čo od nás e, firmy žadujú. A to vyústi do širšej iniciatívy, e, ktorú e, sme e, prijali, aby sme systém našich noriem vylepšili. Budúci mesiac začneme s normovacími úradmi a inými zúčastnenými stranami v tomto smere pôsobiť. Dúfajme, že sa nám podarí vypracovať aktuálnejšie normy všade tam, kde je to potrebné. Taktiež vítam vaše partnerstvo, partnerstvo vašho výboru v týchto prácach E, budem vás pravidelne informovať o aktuálnom vývoji v tejto e, veci, pretože to je prvá vôbec iniciatíva takéhoto e, druhu. Budeme tiež pracovať v rámci riadiacej skupiny, ktorá bude veci finalizovať a do polovice októbra by sme to chceli mať zvládnuté v Svetový deň noriem. Tiež sa chceme zaoberať právami duševného vlastníctva, to je ďalší bod ako kľúč pre inovácie situácie, um, ako sme teda uh, avizovali, uh, uh, posudzujeme celý právny rámec presadzovania práva. Um, verejné konzultácie nám pomôžu v rámci implementácie potrebujeme prácu ukončiť s e, e, aj výmenou dobrých skúseností, napríklad e, dohody o spolupráci medzi zúčastnenými stranami, takže chceme vypracovať schémy pre E, e, služby, pre rôzne platformy, pre poskytovateľov e, doručovateľských služieb. Potom bude budúci mesiac konferencia o právach duševného vlastníctva. Pani predsednička, Eh, je potrebné postarať sa o to, aby legislatíva, ktorá existuje, bola dobre eh, implementovaná. Ak eh, niekto má nejaké pochybnosti o tom, či to funguje, myslím si, že najlepší príklad je spomenúť sektor automobilového priemyslu. Je potrebné zistiť produkty, ktoré nie sú v súlade s existujúcou legislatívou, preto je dôležité dôležité e, e, vylepšiť legislatívu o typovom schválení e, vozidiel a zaviesť mechanizmy pre koherentné vracanie, teda výzvy na vrátenie vozidiel za účelom servisných úprav. Komisia mm, mm, sa domnieva, že potrebujeme nevyhnutne zlepšiť dôveru v tento priemyselný sektor. A potom ide o smernicu o strelných zbraniach. Nechceme eh, vytvárať nejaké ťažkosti pre e, tých, ktorí e, využívajú strelné zbranie pre športové účely. Ale musíme urobiť všetko, čo je v našich e, silách, aby sme zabránili tým hrozným udalostiam, ktoré sa dvakrát minulý rok uskutočnili. Takže ešte raz sme otvorení voči vašim pozmeňovacím návrhom, ale majme prosím spoločný cieľ, aby nedošlo k týmto tragédiám, ktorých svetkami sme boli minulý rok. Som si istá tým, že sa nám podarí nájsť veľmi vyváženú e, cestu, ako postupovať. A teraz e, ďalšie opatrenia, ktoré skoro sa dostanú v nadchádzajúcich mesiacoch e, na váš stôl. Sice Európsky semestr v nadchádzajúcich týždňoch. Ten tento e, týždeň sa e, sústreďujeme e, na štruktúrálne a trhové reformy, na modernizáciu našich trhových ekonomík a na reformu fiskálnych politík. Dobre fungujúci jednotný trh je veľmi dôležitý, je toho základom, takže musíme zabezpečiť fungujúci trh v jednotlivých členských štátoch a sme súčasťou tohto procesu úzko spolupracujeme so zúčastnenými e, stranami, aby sme zlepšili implementáciu. E, tiež e, systematicky kontrolujeme národnú legislatívu na súlad s európskymi normami a budeme teda každú jeseň vypracovávať každoročnú správu. A pokiaľ ide o, o, o plán obrany budeme um, sa uh, uh, snažiť, aby sme podporili uh, stredno- dlhodobé strategické ciele a potreby v Európe. Chceme identifikovať cesty na podporu, aby to skutočne malo pridanú európsku hodnotu. Spolupracujeme s vysokopredstaviteľkou aj s E, e, SVČ a dúfam, že budeme e, môcť počítať aj s vašou podporou. Takže toľko k všetkým týmto otázkam, na ktorých teraz plnou rýchlosťou pracujeme. Dúfam, že Eh, podporíte naše eh, plány pôsobiť v tomto eh, smere. Aj vašu správu Dalton vítame a budúci mesiac začneme. 1. júna začneme spoluprácu v rámci vydania tých odporúčaní pre kooperatívne služby. Musíme navzájom spolupracovať a ja sa teším na vaše e, komentáre a, samozrejme veľmi rada odpoviem na vaše otázky. Ďakujem. Okay, Andre. Dobre, takže na zozname sú Beva, Nipidanti, Julia Rieder, Maria Grappini, Robert Rochefort and me. Is there anybody else? Ah, sorry, hold on. Ešte niekto sa hlási? Na začiatku som povedala, že panos tu dnes nie je, e, pretože minulý týždeň e, mal auto nehodu, ale je v poriadku a vodi e, sa mu už lepšie a vráti sa medzi nás ku koncu týždňa. Samozrejme, my všetci mu želáme všetko najlepšie. Takže e, začneme teraz e, koordinátormi. Andreas Schwab. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. E, ďakujem za odprezentovanie vášho programu práce. Je dobré vidieť, že e, táto legislatíva naberá konkrétne formy. Rád by som sa vám poďakoval za vašu konštruktívnu podporu e, pri e, príprave trialógu, pokiaľ ide o zdravotnícke pomôcky. Myslím, že ste veľkou mierou prispeli k tomu, že, sa, že sme sa dohodli a teda aj rada a s parlamentom. Za to vám patrí vďaka. Potom ešte k správe o vnútornom e, trhu v súvislosti s e, európskym e, semestrom. E, jeho cieľom zistiť, ako 28 členských štátov lepším presadzovaním, lepšou transpozíciou e, európskej legislatívy môžu dospieť k lepším ekonomickým výsledkom. Žiaľ, táto správa nebola ešte počas starej komisie zverejnená. Teším sa, že je to vašim cieľom. Možno by ste mohli povedať, aké ciele spájate e, s e, touto správou o integrácii vnútorného e, trhu. Tam to trošku ešte hapruje, ale v oblasti spoločného jednotného trhu parlamenty majú spolurozhodovaciu, kom, parlament má spolurozhodovaciu kompetenciu, takže v tejto súvislosti by som sa rád na to opýtal, ako to vyzerá. A druhá otázka sa týka toho, že ste avizovali zjednodušiť slu, trh služieb v Európskej únii že teda poskytnete usmernenia, pokiaľ som tomu dobre rozumel, najmä v súvislosti s princípom primeranosti eh, pri eh, využívaní národných eh, bariér. Sme teda zvedaví, ako to bude vyzerať, pretože sme presvedčení o tom, že spoločný trh by mal fungovať lepšie a na druhej strane nechceme úplne otvárať tento trh služieb. A myslíme si, že vy ste našli správnu cestu pokiaľ ide o túto problematiku. Ďakujem. Switch clock on and do roughly two, two or so minutes for each speaker. Snažte sa, prosím, stručne, také dve minútky na rečníka. Mm, prosím, držte sa pridelného času. Teraz Evelyn Gebhardt. Áno, ďakujem, pani predsednička. Aj ja by som sa chcela poďakovať za to, že Európska komisia sa zaoberá otázkou digitálneho útorného trhu na to naozaj veľmi intenzívne a že v najbližšom čase očakávame podstatné zlepšenia pre spotrebiteľov, ale aj pre firmy v tejto oblasti. Takže čakáme s napätím na vaše návrhy, lebo sama ste povedali, že pokiaľ ide o doručovanie zásielok, že tam sú tie ťažkosti veľmi zásadné a ak sme naozaj európsky online trh, tak eh, sa musíme postarať o to, aby to mohlo aj fungovať. A ja sa teším, že pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa, že aj tu sa legislatíva eh, posilňuje. A ďalšia vec, na ktorú s napätím čakám, to je vami načetnutý posledný bod. Konkrétne je to otázka Prepašte, vypadlo mi to. Áno, áno, service passport, máte pravdu, je to ono. Toto je e, téma, ďakujem, že ste mi napovedali. Áno, toto je veľmi dôležitá vec. A moja skupina e, si stále kladie otázku, ako sa celé dá zakomponovať do tých rôznych nástrojov, ktoré už máme či to nebude predstavovať ďalšiu byrokratickú záťaž. Smernica o smerniciach, e, máme tam tých jednotné kontaktné miesta, vzájomné uznávanie profesionálnych kvalifikácií, to je taký profesionálny pás, e, máme ďalšie systémy a, a preto si kladiem otázku, čo má toto priniesť. A ďalšia, podľa mňa dôležitá vec, a tiež sa mi páčilo, že to odznelo aj zo strany EPP, že neplánujete princíp zavádzať a znovu otvárať smernicu o službách, pretože toto je vec, aby nám iste nepomohla, keby sa k tomu pristúpilo. Pokiaľ ide o netarifné prekažky obchodu, aj tu samozrejme sme za ich odstraňovanie, ale je potrebné, aby sa presne zadefinovali, lebo videla som z rozhovorov, ktoré tu v parlamente s verejnosťou vedieme, často odborná, napríklad s komisiou, že tam chýba definícia toho, čo spada pod tento pojem, respektíve, že sa líšia tie definície. No a moja skupina istotne nepodporí to, keby eh, takouto formou došlo k nejakej konkurencii eh, systémov eh, členských štátov, systémom zabezpečenia, to by sa nám nepačilo. Priateľné by bolo, keby išlo naozaj o férovú hospodárskú súťaž medzi členskými štátmi medzi, medzi firmami v členských štátoch, to je v poriadku, ale uh, žiadne sociálne systémy členských štátov a ich stávanie jedného proti druhému alebo um, ochrany spotrebiteľov, práv spotrebiteľov, ktoré sa často medzi krajinami líšia. Ďakujem, ďalší ročník. Ďakujem pekne. Ďakujem aj vám, pani komisárka. Mal som veľa otázok, ale myslím, že ste ich odpovedali už vo svojom úvodnom eh, vystúpení. TW, vy ste hovorili o vašich vlastných štúdiách, nových objavoch, o výmene informácií medzi členskými štátmi a vyšetrovateľmi. Ako toto prebieha, prosím, tá výmena informácií? Ale podporujem vás v tom, že potrebujeme, aby toto sa uzavrelo čo možno najskôr. Áno, problémy sme v systéme identifikovali a teraz je potrebné rýchlo zareagovať inak e, e, tie škody na životnom prostredí e, budú ešte väčšie. A ďalej jednotný trh a netarifné prekažky, to sa mi tiež páčilo, čo ste povedali, ale pokiaľ odporúčania podľa krajín v európskom semestri, tam identifikujeme viac problémov s firmami, než tomu bolo v minulý rok. Čiže je to výzva, vieme, že je to výzva a mňa by zaujímalo trošku detálnejšie, ako sa komisia postaví k identifikovaniu týchto netarifných prekážok a ako sa postavíme e, k ich odstaňovaniu, lebo ste povedali, že áno, v rôznych e, kontextoch pre rôznych ľudí to znamená niečo iné a u nás interne e, je ťažké dopracovať sa k nejakej definícii, lebo každý si potom predstavuje niečo iné. Čiže váš názor, na to by nás zaujímalo. A či ste hovorili o online platformách, ja neviem, či toto je naozaj vaša kompetencia, váš rezort, ale Dopočul som sa, že komisia navrhuje európske kvóty, pokiaľ ide o postihovanie e, Netflix, Amazon obsahov na týchto platformách, e, teda že nejaké predpisy pre poskytovateľov. Mm, prosím vás, toto ide e, v, proti ponuke online on-demand produktov, čiže nebolo by dobré, keby sa komisia uberala touto cestou, lebo je to cesta naozaj podľa môjho názoru nebezpečná. Ďakujem. Dita. Ďakujem, pani predsednička. A ja sa komisárke chcem poďakovať, že prišla a za jej prezentáciu. Ja sa teším, že ste na to naozaj išli plnou rýchlosťou a ja dúfam, že aj rada sa k tomu postaví podobne, aby e, sa konečne objavilo to svetlo na konci tunela v oblastiach ako bezpečnosť produktov, registrácia motorových vozidiel, dohľad na trhom a tak ďalej. Plne s vami súhlasím, pokiaľ ide o fungujúci vnútorný trh teda že na tom všetko stojí a padá. No a myslím si, že malé a stredné podniky sú v tomto kľúčové a my vieme, že mm, teraz to pre ne vôbec nie je jednoduché. Takže jednotný trh, fungujúci, je dobrým východiskom. Mňa by ale zaujímalo, či sa možno zamýšľate nad revíziou Small Business Act, novelizáciou a či máte nejaké plány, pokiaľ ide o malé a stredné podniky. Ďalšia vec sa týka toho service pasportu. Nám sa to páči, ale, je tu ale, a to, že by to nemalo zvyšia myslieť záťaž a že to musí zapadnúť do existujúcej legislatívy. Čiže viac informácií z vašej strany by som očakávala, pokiaľ ide o e, vzťah e, Service Passport a e, smernice o službách, ako náhle ju budú členské štáty plnej miere implementovať. A ešte posledná vec, to sú tie zbranie a tam to nevnímam až tak pozitívne. Ja si myslím, že vzhľadom na prevladajúcu náladu v mnohých členských štátoch by sme sa mali vyhnúť návrhom, ktoré nie sú dostatočne prediskutované s e, všetkými aktérmi a nie sú posúdené z hľadiska vplyvov dostatočne. Takže toto sú moje pripomienky a aj dve otázky. Ďakujem. Teraz Julia. Prepašte, niečo som si tu písala. Len som zistila, máme, že máme zeleného prezidenta v Rakúsku, takže dobrá správa. Ďakujem pekne, pani komisárka, za to, že ste nám prezentovali vaše plány. Ja plne súhlasím s e, tým prepojením rôznych stratégií, jednotný trh, jednotný digitálny trh, aby teda mm, všetky smerovali tam isto. Uh, a tiež ďakujem za vašu snahu zlepšiť situáciu pre európske startupy, možnosť dostať sa na trh. A konkrétna otázka, mňa by zaujímalo, čo robíte preto, aby tento prístup e, bol uplatňovaný vo všetkých častiach komisie. Napríklad digitálny jednotný trh a tu platná stratégia, hovorí sa o nových exkluzívnych právach pre vydavateľov, asociácie startupov, to znepokojuje Takže prosím, zabezpečte to, aby tie stratégie naozaj vo všetkých častiach e, tie startupy brali e, do úvahy. No, vaše ďalšie návrhy tiež je dôležité, aby e, nevznikli nejaké medzery v regulácii, čiže komisia bude napríklad riešiť geoblocking tovarov. Tento týždeň. Mňa by zaujímalo teda, či eh, to, čo nie je pokryté súčasným nariadením, či to bude pokryté eh, v tom jesennom texte napríklad geoblocking audiovizuálneho eh, obsahu nesúvisiaceho s otázkami copyrightu, či toto bude riešené buď to v tomto návrhu alebo v tých, ktoré sa chystajú. Ďalšia otázka duševné vlastníctvo a práva duševného vlastníctva, to je dôležitý prvok, e, ktorý aj parlament podporil. SPC Manufacturing Waiver, toto e, je vec, e, ktorá má zjednodušiť uvádzanie na trh generických liečiv, ich produkciu uvádzanie na trh, či to je malo čo ďalej plánujete. A tiež ste hovorili, pokiaľ ide o vymáhanie práv duševného vlastníctva, že ste zame, zame hrať eh, skôr na uh, falšovanie produktov a tak ďalej. Ale mňa by malo, či zamýšľate robiť niečo, pokiaľ ide uh, jednotný trh a stratégiu tam, a pokiaľ ide uh, o sťahovanie informácií, napríklad nejaký obsah, keď sa zmaže, často sú to hm, kritiky alebo teda uh, Eh, recenzie a tak ďalej. Čiže mala by byť možnosť nejako, sa za, eh, nejako reagovať eh, na takéto stiahnutie obsahu z internetu. Ďakujem. So the is going to take a few minutes to... Dobre, čiže toto by bolo prvé kolo. Komisárka odpovie teraz na otázky. Dokedy máte čas? Do pol šiestej. Dobre, takže to bolo prvé kolo, prosím, zodpovedzte otázky a potom bude druhé kolo otázok. Áno, ja by som sa pokusila tie vaše otázky trošku zoskupiť, lebo niektoré veci ozneli viackrát. Takže správa o jednotnom trhu, ktorú príjmeme. Toto je dokument, na ktorom sa pracuje a na jeseň bude hotový v poslednom štvrť roku tohto roka. Tam sme si dali za hlavný cieľ dôkazy európskeho semestra, pretože v odporúčaniach podľa krajín tam máme iba zo pár správ a táto správa o jednotnom trhu, toto je dobrý základ pre európsky semester. Zaoberáme sa tým nielen ja, ale aj ďalší komisári. Minule, keď som tu bola, tak som vám hovorila, že to spúšťa a teraz sa zameriavame na mikroekonomické otázky a potrebujeme takýto, takúto správu, vydávame ju každoročne. Pán Šváb poukázal na to, že regulované profesie, že tam musíme dať členským štátom usmernenia, pokiaľ ide o potreby reforiem, ale pokiaľ ide o iniciatívu, aj toto by sme chceli už do konca roka. Áno, ten posledný čudok bude naozaj nabitý, ale toto je povaha tohto roku, budúci rok to bude už iba konkrétne, konkrétne kroky, praktické. Čiže naozaj chceme pomôcť členským štátom vyhodnotiť proporcionalitu, teda keď sa navrhuje nová legislatíva alebo keď dochádza k novelizácii tej existujúcej, či ďalšia regulácia je potrebná, či to náhodou neprináša firmám nadmerné zaťaženie. K európskemu semestru ďalšia vec. Tento rok naozaj máme menej tém v tých odporúčaniach podľa krajín ale je potrebné ich e, za 12-18 mesiacov implementovať. My naozaj sme v jadre tej skupiny služby, malo obchod a verejné obstarávanie. Toto je naša oblasť pôsobnosti. Toto je náš cieľ v rámci európskeho semestra. A services passport. Ja viem, že tam vystáva mnoho otázok. Ale naozaj by to mal byť taký prelomový nástroj pre naše firmy, také, ktoré chcú podnikať cezhranične. Lebo toto je vec, ktorá bude platiť vo všetkých členských štátoch. Takto. V krajine, do ktorej chce krajina expandovať, tam to bude platiť, nie vo všetkých krajinách EÚ, pardon. Čiže toto je nový postup, nový postup. Samozrejme, že sme závisli veľmi od pripomienkovania, ale Hovoríme o tom aj s členskými štátmi, lebo aj oni majú veľké obavy. Teda aspoň niektoré, niektoré nás plne podporujú. Naozaj chcú tento nástroj. Čiže bude to nový elektronický postup, kde sa budú vyhodnocovať poskytovateľia služieb, elektronických služieb, e, keď budú chcieť pôsobiť cezhranične. E, žiadna krajina pôvodu zavadzenie tohto princípu e, cez zadné vrátka. Nie, nie. Je to v rámci existujúceho legislatívneho rámca pracovné právo, vysielanie zamestnancov a tak ďalej. Čiže tento pas sa bude týkať iba toho členského štátu, o trh ktorého prejavil poskytovateľ záujem. Čiže nie celoplošne, ale iba pre konkrétnu krajinu. No a detaily plné zverejníme až po lete o dva dní. Bude rada pre schopnosť, takže dúfam, že aj tam sa bude o, tom, o tomto nástroji hovoriť. Otázka Volkswagenu Nielen Nemecko bolo postihnuté, viacero krajín pripravuje testovacie programy, aby boli schopné odhaliť e, takéto praktiky. Nemecko hovorilo o prvom stiahnutí. E, čakáme na výsledky v ďalších štátoch. 7. júna bude rada pre dopravu o chvíľočku relatívne a budem vás informovať o novinkách v tejto oblasti. Ale ako som v úvode povedala, naozaj je dôležité vytvoriť nový systém čo najrychlejšie, pretože ide o dôveru v náš automobilový priemysel. K startupom, k iniciatíve pre startupy. Už som povedala, že sa snažíme skombinovať nápady všetkých aktérov v tej iniciatíve pre startupy. Chcem, aby to bolo niečo konkrétne. Chcem, aby sa zameralo na európsku aj národnú úroveň, pretože práve na národnej úrovni vznikajú startupy, a preto je dôležité spolupracovať s členskými štátmi. No aj s firmami sme v kontakte, s aktérmi, lebo mnohé veľké firmy majú nejaké osobitné nástroje, ktoré financujú pre startupy. A to súvisí o, s e, prácou komisára Hilla teda finančný základ pre startupy. Čiže dúfam, že nejaké predbežné body k tejto iniciatíve budeme schopní odprezentovať po lete. Nebude to až v tom poslednom štvrť roku, ale snáď už v septembri sa tu podarí. Geoblocking a zbranie, v akom poradí to spravím, neviem sa rozhodnúť. tovary a služby. Na to sa zameriavame. Neskôr DigiConnect pripraví návrh o autorských právach, ale pre mňa bolo dôležité, aby geoblocking a geografická diskriminácia boli preberané spoločne, lebo nechceme, aby si od nás pýtali preukaz pred vstupom do supermarketu a rovnako nechceme, aby sa nás pýtali, odkiaľ sme, keď kupujeme online služby alebo tovary. Čiže tie dve veci je potrebné vnímať uh, ako celok. Geografická diskriminácia a geoblocking, to je tá istá vec. Takže my sme situáciu vyhodnotil, tak to vyhodnocujeme ju, či je potrebná ďalšia legislatíva alebo nie. Netýka sa to návrhov o autorských právach, je to geoblocking a grafická diskriminácia. Tomu sa bude venovať oznámenie. A vymáhanie právdušeného vlastníctva prebieha vyhodnocovanie, do konca tohto roka bude prebiehať sme zase veľmi obozretní, ale firmy chcú, aby sme mali náležitý systém ochrany duše, práv duševného vlastníctva. Čiže viete, ako to dopadlo z akta a s ďalšími pokusmi. Čiže vyhodnocujeme to a verejné pripomienkovanie prebieha. A k tým strelným zbraniam, no čo by som k tomu ešte povedala? Ja viem, že vy máte mnohé obavy v súvislosti s touto smernicou, ale ja si myslím, že poprvé musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme obmedzili prístup k stelným zbraniam automatickým a poloautomatickým. A myslím si, že takéto zbranie útočné nie sú potrebné pre športové účely ja by som mm, nerada zosmiešňovala túto iniciatívu, ale my nejdeme teraz po e, povoleniach alebo nikoho nenútime, aby mal ďalšie povolenie, ak už povolenie existuje. Ale naozaj v mnohých legisláciách národných štátov sú prísnejšie pravidlá než tie, ktoré sú v našich návrhoch. Napríklad polovníci vo vecerských štátoch e, na tých sa vôbec nevzťahuje návrh komisie napríklad. Čiže, alebo sa ich vôbec netýka. Čiže príkladov máme kopu z minulého roka. 100 tisíc osôb za posledných 10 rokov bolo zabitých takýmito zbraniami. Vraždy, vražednou zbraňou boli práve zbranie, ktoré sa nachádzali u nich doma. Čiže potrebujeme prísnejší systém. Napríklad akčný plán o nelegálnom obchodovaní so zbraniami výbušňami. To sme avizovali nedávno. Nie je to zložité a nič nehrozí tým, ktorí e, sú športoví strelci. Naozaj nie. A tu by som to snáď aj uzavrela. Áno, sú tu aj špecifické útočné zbranie, napríklad kalašníkov, ktoré sa teda bežne používajú vo vojenskom kontexte. E, možno sú iba poloautomatické, alebo ani nie sú automatické. Takéto strelné zbranie, pokiaľ ide o povolenie na šport, k tomu som dostala mnoho listov, e-mailov a tak ďalej a ja dúfam, ja dúfam, že sa nám podarí dopracovať k vyváženému prístupu, ale prosím, buďte trošičku otvorenejší. Naozaj v Európe bolo obeťou mnoho ľudí a my sa naozaj snažíme túto otázku vyriešiť. Ďakujem. Otázky, na ktoré som neodpovedala tak na tie odpoviem potom písomne. Dobre, takže na zoznam rečníkov mám. Stajla, Olga Senilova, Nikola Danti, Maria Goffini, Robert Rochefort and me. Anybody else? Sergio, Kaya? No, Sergio. So I'm going to go through those. Takže minútu a pol, dve minúty maximálne na osobu. Katrin. Ako prvá ďakujem pekne pani predsedničke, ďakujem pekne pani komisárke, že ste prišli na váš pracovný program. A myslím si, že tam naozaj je kopa odlišných vecí. Jednotný trh to je vec spoločná pre nás. Tam chceme spolupracovať, aby ten trh fungoval efektívne, aby boli jedny pravidlá pre všetkých obyvateľov, všetky krajiny. A toto je naša spoločná silná stránka. Vy ste hovorili o semestri, možno by som to ešte posunula trošku ďalej. Aké trendy vy vnímate, pokiaľ ide o, o nesúlad, pokiaľ ide o pravidla jednotného trhu a ako môžeme členkrety primieť, primieť pardon, k tej kultúre súladu, ako tú kultúru vytvoriť, lebo toto nie sú jednoduché veci. Ale je, vec, je to vec, na ktorej môžeme spolupracovať, napríklad štandardy a tak ďalej. Dôvera spotrebiteľov často spočíva na štandardoch a taktiež istota pre podniky. Európske štandardy sú globálne lídrami. Vy ste hovorili o službách, čiže prečo si hovorili o tých 2%, ako zabezpečíme to, aby naše štandardy boli naozaj uh, globálnymi uh, setermi. Um, a potom otázky uh, práv duševného vlastníctva. To často súvisí s digitálnou agendou, predaj online a, a nekonformné výrobky, ako môžeme takýmto, takýmto podvodným aktivitám zamedziť. Ďakujem pekne, pani komisárka. Gratulujem k vašej práci a ďakujem, že ste prišli aj dnes sem k nám. Ďakujem. Pani Sehnalová. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ja sa chcem poďakovať za to, jak sa tu vyhraňujete proti diskriminácii spotrebiteľov na vnútornom trhu. Som rada, že nehovoríte iba o onlineovom prostredí, ale aj o nákupe mimo internetu. Ale nadviažem na to, čo ste vlastne povedali po tom prvom kole otázok, že spotrebitelia nemusia ukazovať svoj preukaz totožnosti v supermarketoch. Ono to vlastne platí iba z časti, preto sa chcem spýtať otázku, ktorá sa týka tzv. dvojakej kvality značkových výrobkov, to znamená tých výrobkov, ktoré sa predávajú v rovnakom balení, ale obsahujú iné ingrediencie v rôznych štátoch, čo je vlastne témou, ktorá je konkrétnym príkladom takejto diskriminácie. Európsky parlament už pred rokmi apeloval na komisiu, aby urobila hĺbkovú analýzu na vnútornom trhu, pokiaľ ide o preskúmanie otázky dvojakej kvality výrobkov. Týka sa napríklad aj drogistického tovaru. Takže otázka je, či takúto analýzu vypracujete a nadviažem aj druhou otázkou, okrem Európskeho parlamentu sa tejto téme venujú aj jednotlivé členské štáty. Pokiaľ ide o Českú republiku, tak tu sa minister priemyslu a obchodu obrátil na DG Just, ktoré v tejto súvislosti, pokiaľ ide o práce prášky, Ty sa zase obratili na DigiGrow na vás, takže ja sa chcem opýtať, či sú to konkrétne, konkrétne aktivity, ktoré by sa plánovali proti takejto forme diskriminácie a budem rada, ak áno, tak e, ďakujem za odpoveď. Nikola Danti. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka, ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi pekne ďakujem aj za to, že ste vlastne predniesli takú bohatú paletu iniciatív. Tešíme sa, že komisia po takom pomalom štarte vlastne ide in media res a že sú tu viaceré právne iniciatívy. Takže tri otázky. Prvá téma sa týka e, sharing economy. Povedali ste, že budúci týždeň tu budú smernice, prijaté k tejto téme. Ja to považujem za veľmi zmysluplné a to považujem za zmysluplné to, aby Európska únia čo možno najskôr prijala spoločné normy, spoločnú politiku k týmto témam, pretože oveľa ťažšie mať také normy, ktoré v jednotlivých štátoch boli prijaté, harmonizovať Takže jednoduchšie postupovať z hora dol. My považujeme za veľmi dôležité takýmto spôsobom postupovať a vlastne aj v dokumente o digitálnom jednotnom vnútornom trhu sme uviedli, že Európsky parlament, teda Európsky parlament to vtedy prijal, ide to o strategický faktor, pokiaľ ide o rast v Európe. Takže možno by ste nám tu mohli povedať ešte niečo viac k týmto témam, aké konkrétne prvky táto správa bude obsahovať. A ďalšia vec ide o bezpečnosť výrobkov, už sme o tejto téme hovorili tu vo výbore, už aj v predchádzajúcom čase, v predchádzajúcich týždňoch, aj v rámci stratégie pre európsky jednotný vnútorný trh, ale predsa len sa chcem spýtať v rámci otázky na komisiu ohľadne kompromisu medzi radou a parlamentom, že či sa tu nejaký kompromis vypracúva, aby sa táto téma pohla konečne dopredu. A pokiaľ ide o pracovný program komisie, pokiaľ ide o vnútorný trh, kde sú finančné služby, tam sa hovorilo o viacerých témach, kde ide posilnenie a zaangažovanosti takých výrobkov, ktoré sú nekonformné, aby sa tieto nedostali na európsky trh. Môžete tu spomenúť niečo v tejto téme? A pokiaľ ide o označovanie geografického pôvodu, viete, že Európsky parlament v tomto prijal veľmi jasnú pozíciu pokiaľ ide o správu pani Rozie minulý september, ktorá bola prijatá, nepamätám si konkrétny dátum, ale my teda očakávame, že to bude legislatívny návrh zo strany komisie a vlastne aj a to otázka bola predložená aj ďalším komisárom, možno by ste aj vy k nej mohli niečo povedať, takže chcel by som vedieť, že kedy komisia túto iniciatívu parlamentu spomenie, spracuje, pokiaľ ide o produkty, ktoré sú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 problém technicky s tlmočením. good. Mulțumesc mult pe... Nech sa páči, pokračujte. Takže prepáčte, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ja som sa takisto chcela poďakovať. Ja si myslím, že ste z komisárov tá najsilnejšia. Už som to vlastne <laughs> povedala viackrát. Váš mandát je v podstate takým kľúčovým pretože ak nebudeme reglementovať vnútorný trh, tak nebudeme reglementovať nič. Ja som podpredsednička v skupine, ktorá sa venuje práve otázka malých a stredných podnikov. Sú spomenuté otázky, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité. Ide o startupy, takisto bezpečnosť výrobkov, takisto kapitálový trh. A ja by som sa chcela spýtať konkrétnu otázku. Myslíte si, že v tejto chvíli tu máme skutočnú obranu obchodu. Je tu nejaká etika, je tu skutočne lojálna konkurencia obchodná súťaž medzi malými a strednými podnikmi a veľkými podnikmi a národnými aglomerátmi. Prečo tu vlastne o tomto hovorím? Vy takisto ste to naznačili. Hovorím o tejto téme v tom duchu, ide pre všetkým o krajiny, ktoré sú za hranicami Európskej únie. Prečo tu o tom hovorím? No my momentálne rokujeme o dvoch dôležitých dohodách TTIP, TTIP a ešte dohoda s Čínou, respektíve štatút pre Čínu. Ako si myslíte, že prežijú malé a stredné podniky v Európskej únie? Ja som urobila návrh na to, aby sme navýšili podporu, ktorú poskytujú malé a stredné podniky. Toto nebolo akceptované to znamená, ak nebudeme mať nové projekty, ktoré skutočne budú mať za cieľ chrániť a obhajovať malé a stredné podniky, tak si myslím, že sa nám nepodarí vyriešiť tú situáciu. A na druhej strane som takisto navrhla komisii stratégiu, špecifickú stratégiu a som skutočne spokojná, že na tej konferencii, ktorú spomínam, bola aj zastúpená komisia. Išlo tu vtedy vlastne o internacionalizáciu malých a stredných podnikov, v Európskej únie. To znamená, treba sa sústrediť na podniky za hranicami Európskej únie. Malé a stredné podniky si zaslúžia veľkú podporu, a to z viacerých ohľadov. Vy ste bývalou ministerkou, takže máte veľmi veľkú skúsenosť, čo oceňujeme. A veľmi dobre viete, že v niektorých krajinách je veľký problém, pokiaľ ide o prístup malých a stredných podnikov na kapitálové trhy, takisto prístup pokiaľ ide informácie. Takže ďakujem pekne za vašu pozornosť. Vážená pani komisárka, chceli ste, aby sme vás podporili. Vy budete našu podporu mať vždy, hoci možno niekedy my od vás budeme žiadať, aby ste boli ešte ambicioznejšie, hoci si uvedujeme, že vaše programy skutočne sú nabité, ale napriek tomu ste pripravená sa s nami podeliť o nové informácie. Takže chcem sa venovať otázke toho geoblockingu, správneho hospodárstva, nehovorím tu teraz o autorských právach, a my chceme, aby spotrebitelia neboli penalizovaní, hoci tie isté tovary nie sú vždy k dispozícii v jednotlivých krajinách, ale v v podstate súhlasím s tým, čo ste povedali. Musíme jednoducho mať možnosť dodávať tovary všade na to, aby sme chránili malé a stredné podniky. Ide to predovšetkým aj o veľkosť podnikov, to znamená, nemali by sme stavať nejaké prekážky do cesty pre veľké podniky, ale musíme na tej miery zabezpečiť ochranu malých a stredných podnikov. To je pre mňa veľmi dôležité. Ďalšia vec – Takisto ste hovorili o pláne komisie, kde ste hodnotili vlastne investície verejné na úrovni 50 miliard, ktoré budú potrebné na to, aby sme prešli na digitálny na digitalizáciu v Európe, to znamená, kde sa momentálne nachádzame, pokiaľ ide túto sumu, ako teda vy hodnotíte komplexnosť týchto investícií, postupujeme vôbec v tejto rýchlosti niekam, takisto ste aj hovorili o tom, že digitálna hospodárstvo ako keby sa fúzovalo s reálnym hospodárstvom. Ja si myslím, že digitálne hospodárstvo je reálnym hospodárstvom a myslím si, že reálne hospodárstvo nie je vždy dostatočne digitálnym hospodárstvom a z tohto dôvodu vlastne táto veľká suma, na to sme konvertovali reálne hospodárstvo na digitálne hospodárstvo, je to potrebné. Postupujeme dostatočne rýchle, pokiaľ ide o investície, na to, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré sme si stanovili. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pani komisárka, ďakujem pekne to, že ste prišli medzi nás. Dve otázky. Prvá otázka vlastne už bola vyslovená Nikolám Dantem, ale nechcem ju opomenúť, chcem sa k tomu vyjadriť. Pokiaľ ide o ten geografický geoblocking, je pravdou, že treba si uvedomiť, že tu máme dvojaký problém Poprvé, pokiaľ ide o dôveru spotrebiteľov a ochranu spotrebiteľov, na to, aby sme presne vedeli, aký pôvod majú tie výrobky, ktoré kupujú. A takisto aj pokiaľ ide o ochranu o výrobcov malých podnikov, malých a stredných podnikov, ktoré, ktorý sa to teda vlastne týka, ktoré v tomto vidia jedinú možnosť, pokiaľ ide o ich vlastné prežitie. Takže tieto, dve, tieto dva projekty, ktoré tu máme, majú skutočne veľký dopad aj tu v Európskom parlamente. A nejde tu ani tak o Európsku komisiu, ktorú vnímame ako keby bola taká zdravá, pokiaľ ide o konkrétne kroky. To znamená, ak by ste nám mohli povedať niečo o problémoch, ktoré vidíte vy, ak vy nevidíte to označenie Made in, čo by ste nám mohli povedať, pokiaľ ide o tie produkty, ktoré sa netýkajú poľnohospodárských výrobkov? Ktoré sú tie konkrétne projekty, ktoré by ste mohli spomenúť na to, aby sme zabezpečili lepšiu ochranu spotrebiteľov aj vystepovateľnosť vlastne tých výrobkov, malých výrobcov v Európskej únii? A ďalšia otázka, ktorá sa týka finančných služieb v kontexte tej zelenej knihy. Pravda je, že tu máme viacero problémov, ktoré vlastne súvisia s ostatnými tematickými okruhmi a zložkami, ktoré ste takisto spomenuli. Hovorili ste o diskriminácii z viacerých dôvodov, takisto portabilita a takisto otázka, ktorá sa častokrát nespomína, to je otázka, ktorá vlastne sa týka tej požiadavky zo strany podnikov a zo strany občanov, pokiaľ ide o vzťahy cezhraničné charaktery, pokiaľ ide o výmenu informácií ohľadne solvetnosti, či už hovoríme vlastne o pôžičkách, o poistkách, o hypotékach, či hovoríme o vzťahu medzi bankami, stále vidíme, že občania žiadajú informácie ohľadne podnikov, respektíve o ostatných klientoch, takže vlastne momentálne tá výmena informácií momentálne sa deje iba na úrovni súkromnej, to znamená napríklad asociácia poskytovateľov informácií pre spotrebiteľov, Vidíme tu, že je tu dosť široký priestor ponechaný na to, aby sa e, pokiaľ teda ide o zabezpečenie bezpečnosti týchto informácií, má komisia nejaký, nejakú ambíciu vytvoriť register, pokiaľ ide o ochranu týchto informácií, aby k tomu mali potom neskôr prístup aj e, spotrebitelia. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, aj ja mám otázku, ak sa môžem spýtať, mám dokonca 5 bodov, ktoré chcem spomenúť a 3 z nich vlastne sa týkajú toho, čo možno by sme mohli pretaviť do otázok. Pokiaľ ide o platformy, je tu určitá vyváženosť medzi transparentnosťou a duševným vlastníctvom a inováciou a vlastne v rámci tej správy vlastnej iniciatívy zo strany pani Kalas a Gepard sme hovorili o potrebe inovácie, inovačného prístupu k týmto platformám. Mohli by ste možno toto znenie e, tam ponechať, aby sme skutočne našli tú vyváženosť, pokiaľ ide o podporu inovácií a pokiaľ ide o štandardy. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste hovorili o tom, aké dôležité tie štandardy sú. Áno, väčšinu Väčšina času všetko funguje 100%, ale niekedy sú tu určité obavy a vlastne aj z tej správe z vlastnej iniciatívy sme hovorili o určitom riziku, obave, ktoré, by ktoré sa týkajú toho, že by vlastne nové štandardy mohli vytvoriť nové monopólie. Jeden z tých návrhov, ktorý sa dostal ku mne, bolo, že treba E, zlepšiť ten odvolávací proces. To znamená, aby jednoduché otázky týkajúce sa napríklad toho, ako sa odsúhlasuje nejaký štandard, aby sa to dostalo opäť do parlamentu, aby sme mali takýto odvolávací proces komplexnejší, ale častokrát to nefunguje tak, ako by to malo. Niekedy tie štandardy môžu vytvoriť určité monopíle. Pokiaľ ide o ten pas služieb, tam skutočne musíme otvoriť vnútorný trh, pokiaľ ide o služby sú tu určité obavy zo strany poskytovateľov služieb, že tento pas môže priniesť ešte viac byrokracie a nie menej a že spotrebitelia, spotrebitelia majú obavy, že tie štandardy služieb budú poskytované na nižšej úrovni alebo že to budú ďalšie vákoa. a Takže čo môžeme urobiť v tejto oblasti viac na to, aby sme vám pomohli vykreovať, vytvoriť konkrétne kontúry tejto diskusie k týmto témam ohľadne pasu. Možno budeme mať ešte niektoré prezentácie to ve výbore, aby sme si počuli vaše názory. A pokiaľ ide o lepšiu reguláciu, v záveroch rady z februára sa žiada od komisie, aby sa podporil princíp subsidiarity v kontexte kontrol, ak Spojené kráľovstvo ešte naďalej bude v vnútornom trhu po referende ako chcete urobiť vlastne zníženie týchto bremien, pokiaľ ide o kontroly subsidiarity a proporcionality, aby som skutočne očakávala, aby tu boli konkrétne písomné odpovede alebo reakcie zo strany komisie, to by nám pomohlo a ešte pokiaľ ide o strelné zbranie, musíme byť veľmi opatrní, tom, ako sa vyjadrujeme, pretože máme Máme občanov, ktorí nás počúvajú a ktorí dávajú veľký pozor na to, ako sa vyjadrujeme. A pripisujú niektorí skutočne veľkú vážnosť tomu, akým spôsobom sa vyjadrujeme. Takže pokiaľ ide o praktické otázky, to je takisto možno niečo, čo ste už uviedli, o tých neočakávaných dopadoch, vlastne som vám to a 1. júla budeme mať z té, z té výročie bitky pri Some. Sú tu vojenskí aktéry, ktorí vlastne sa chcú stretnúť a pripomenúť si túto bitku. Je tu požiadavka, aby tu bol vystavený nejaký európsky certifikát, ale nemôže dostať ten európsky certifikát, pretože nikto nevie, ako ten certifikát má vyzerať. Takže čo môžeme urobiť preto, aby vlastne tu boli občania, ktorí sa chcú stretnúť a pripomenúť si túto bitku z tej výročie tejto bitky, aby mali jednoducho správneho hľadiska všetko ošetrené. Ďakujem. Ah, okay. Thank you. Uh, compliance and enforcement in single markets. The, the question was uh, what are the, where we have the biggest number. Takže pokiaľ ide o tie najväčšie problémy, ktoré vlastne sa týkajú s nedodržiavaním alebo neskompatibilitou pravidl, s pravidlami o vnútornom jednotnom trhu, samozrejme verejné obstarávanie. A my sa venujeme tejto tematike veľmi intenzívne už celý posledný rok a aspoň z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že niekedy tu ide skôr o otázku vzdelania a vedomosti a know-how a overených postupov a to je to, čo sa počíta. Vypracovali sme nový systém To však neznamená, že chceme byť mekčí, pokiaľ ide o vymáhanie dodržiavania pravidel, to vôbec nie, ale treba povedať, že tu máme veľmi intenzívny dialog s členskými štátmi, to chcem zdôrazniť. Máme analýz, analytické nástroje údajov a snažíme si stanoviť priority, pokiaľ ide o porušovanie pravidel a jednotlivé prípady potom s členskými štátmi prediskutúvávame a vlastne sme zistili, že Minulý týždeň napríklad sme tu mali veľkú konferenciu v Taline, pokiaľ je verejné obstarávanie, pokiaľ je kritéria vyhodnocovania verejných výberových konaní a vlastne sa tu preukázalo, že nedostatok informácií vo viacerých oblastiach v jednotlivých sektoroch je skutočne markantný. To znamená, nechceme byť úplne slepí voči tomu, čo sa tu deje, pretože 80% napríklad z tej miery chybovosti v procesoch verejného obstarávania nie sú prepojené alebo spojené s korupciou. Takže vidíme, že 20% je iba korupcia. 80% e, jednoducho súvisí s tým, 80% chýb súvisí s tým, že nie sú tu jasné poznatky o kritériách, na základe ktorých sa potom udelujú tie výberové konania a vo väčšine štátov je to jednoducho najnižšia cena, čo nie je vždy správne riešenie. To znamená, máme tu Mali sme tu dlhé diskusie ohľadne toho, akým spôsobom tento problém riešiť, čo sa vlastne využije aj zo strany ďalších generálnych riaditeľstiev. Myslím, že vlastne toto bude ako keby taký over, precedens pre overené postupy. Najprv potrebujeme obom stranám vysvetliť, že čo je vlastne ten základ pre takéto konkrétne postupy a potom budeme sa snažiť vymahať do držiavania tých pravidel. A pokiaľ tie štandardy, pretože tie tu boli takisto spomenuté vo viacerých otázkach, Takže najprv dve všeobecné vyjadrenia. Potrebujeme a musíme sa vyhnúť fragmentácii zo strany eh, tých štandardov jednotlivých členských štátov a musíme vytvoriť štandardný systém alebo systém štandardov pre Európu, predtým, než to urobia iní. Musíme to mať pripravené, potrebujeme podporu zo strany všetkých zúčastnených stran, či už priemysel vlastne na to takisto tlačí, Budeme mať spoločnú iniciatívu pre štandardy, bude to oznámené v júni a bude to taká široká platforma pre diskusie a ja si uvedomujem, že ako vlastne to prebieha na úrovni našich inštitúcií, ale ja chcem, aby sme to mali čo možno najskôr. Potrebujeme rýchle riešenie pre tieto štandardy, pretože ostatní z globálneho hľadiska postupujú rovnako a my musíme to doriešiť v Európskej únii čo možno najskôr. Chceme to uľahčiť práve pre tie oblasti, kde štandardy pre služby v Európskej únii môžu pomôcť podnikom a spotrebiteľom, musíme sa venovať, ako som povedala, musíme sa venovať tým bariéram aj zo strany členských štátov a urobiť, poskytnúť riešenie, musíme to urobiť spoločne a musíme to urobiť rýchlo. A pokiaľ ide o IPR, ochrana duševného vlastníctva, tu sa sústredíme predovšetkým na porušovanie postupov na komerčnej rovine, pretože pokiaľ ide o individuálne prípady, tak to nie je nákladovo efektívne a účinné, preto budeme sa uberať takým spôsobom, kde vieme na tej komerčnej úrovni, kde dochádza podkopávania, podkopávaniu inovácií a investícií, tak ako to spomenuli viacerí z vás. Takže tie štandardy a IPR to sú naše nástroje na to, aby sme mali viac inovácií a väčšie množstvo inovácií v rámci európskych podnikov. A pokiaľ ide o vymáhanie dodržiavania týchto pravidel na komerčnej sfére, tak to podporuje vlastne aj tá sféra biznisu, aj jednotlivé členské štáty. Dúfam, že aj vy tento prístup podporíte a vlastne podporíme to, aby sme to, čo doposiaľ máme, uplatnili čo možno najskôr. Všetky tieto otázky budú vyriešené v rámci tohto roku. A pokiaľ ide o kolaboratívne usmernenia, to je téma, ktorá je pre nás veľmi prioritná. Ako som vlastne už spomenula aj predtým, máme viaceré otázky. Máme tu otázku bezpečnosti spotrebiteľov, máme tu otázku daní. Dane musia byť, sa musia platiť, musíme robiť všetko preto, aby tomu tak bolo. A takisto tu máme aj aspekty trhu práce a my vieme veľmi dobre, že vlastne teraz, keď už sme prekopali tú našu existujúcu legislatívu, to bolo vlastne našim účelom, tak nechceli sme, postup, nechceli sme postupovať s tou novou legislatívou, pretože to by bolo veľmi to by bolo veľmi časovo náročné, možno, že sa nám to ani nepodarí do konca tohto mandátu, takže potrebujeme také rýchle riešenie pre naše nové biznisové modely, pre podniky a pre našich spotrebiteľov a pre naše národné vlády, pretože tu máme veľa prípadov. Áno, väčšinou tu ide o otázku dopravy a iných sektorov, ale tieto sektory jednoducho rastú, či sa nám to páči alebo nie, oni tu jednoducho s nami budú aj naďalej a samozrejme ten prístup zo strany členských štátov je úplne odlišný. V niektorých členských štátoch ide o tie prístupy overených postupov, o tie príklady overených postupov, napríklad Estonsko, keď už hovoríme o poskytovateľovi ako je Uber, tak to súvisí zase s daňovými systémami, majú i štátu, takže tu nie je ani tak o otázku, že akým spôsobom ani oni chcú platiť dane, to nespochybňujeme, ale budúci týždeň ale v budúcnosti potrebujeme konkrétne úpravy na tom, akým spôsobom chceme postupovať, pretože sú to konkrétne príklady zo strany členských štátov, tieto budú využívané zo strany národných vlád, aby sme sa pozrieť na to, či ich národná vláda v týchto štátoch je vhodná a či je v súlade s existujúcou európskou legislatívou a či to skutočne bude potom aj dos- dosledované na úrovni národných súdov, pretože viaceré prípady sa riešia práve na úrovni národných súdov a poskytovateľov e, takejto, takéhoto vzdielaného hospodárstva. Takže to bude dobrý a pozitívny príklad pre budúci prístup k tomuto novému modelu biznisu, ako som už povedala, tieto budú raz tak či tak, alebo či sa nám to páči alebo nie, či zatvoríme oči pred tým a tvárať sa budeme, že to nefunguje, alebo neexistuje, to nie, tomu tak nebude. Jediný vlastne výsledok, ktorý môže z toho vzísť, bude ten, že prídeme o tie nové modely v Európskej únii a o 5 rokov budeme plakať, že nemáme žiadne legislatívne základy a že vlastne sa to celé prenieslo do Ázie, Spojených štátov amerických alebo niekam inám. Teraz som sa stratila, už neviem, ako mám pokračovať. Uh, Sledovanie trhu a bezpečnosti produktov z toho som frustrovaná, musím e, povedať, keď som nastúpila do funkcie pred 18 e, mesiacmi. Hovorilo sa, že už 7 e, rokov sa s tým pracuje. Je tam naozaj v rade taká rozdielnosť názorov medzi členskými štátmi v tejto otázke. Z toho som naozaj veľmi nervózna, až nahnevaná, pretože celý balíček má veľkú hodnotu. Je to dobrý balíček, ide o bezpečnosť produktov. Možno by nám to mohlo e, pomôcť e, z môjho e, pohľadu na tejto malej otázke sa tam nezhodujú. A taký veľ, také veľké názorové rozdiely medzi členskými štátmi sú až je to nepredstaviteľné. Niektoré členské štáty, Taliansko, Španielsko, iné požiadali, aby e, to bolo na Rade pre schopnosť e, na agende. ja musím nájsť e, riešenie, pretože nebudem tu sedieť ďalšie tri roky a pozerať sa na členské štáty, ako medzi sebou navzájom bojujú. Neviem, aké bude to riešenie ale viem, že dnes sme mali o tomto diskusiu v kabinete, pretože situácia nemôže takto pokračovať. V malých veciach sa tam blokuje celý balíček, ktorý je ale veľmi cenný pre našich spotrebiteľov. Takže na toto neexistuje dobrá odpoveď, ale myslím si, že ešte pred letom predložím nejaké riešenie, buď sa stiahne balíček, predloží sa niečo nové, neviem ešte presne. Musíme e, ukončiť túto otázku pretože toto nie je dobrá spolupráca, dobrý e, príklad našej e, spolupráce, spolupráca medzi členskými štátmi. Pokiaľ ide o geografické indikátory, zvažujeme na budúci rok legislatívnu iniciatívu, pokiaľ ide o mňa mm, je to veľmi pozitívne, aj z Európskeho parlamentu je v tomto jasný signál, takže budúci rok predložíme legislatívny návrh k tejto problematike. Pokiaľ ide o, o nástroje e, na ochranu obchodných dohôd, pokiaľ ide o, o lepšie podmienky pre malé a stredné e, podniky a o o to, či sa prisúdi e, Číne štátu trhovej ekonomiky. O Hovorila som s európskymi malými a strednými podnikmi a naozaj som hovorila Eh, s mnohými. A, a TTIP považujú za a, a veľkú príležitosť, ale stále sa opakuje, že tam musí byť na oboch stranách rovnocenný eh, prístup a, a rovnováha. A, a komisia nikdy od tejto myšlienky neustúpi. Musí ísť o skutočne rovnaké zaobchádzanie na oboch stranách a oceánu. A len to nám zabezpečí väčší trh, než je eh, jednotný trh. Malé a stredné e, e, podniky, e, start-upy môžu prežiť na jednotnom trhu a bude to pre nich výhodné, keď bude trh väčší, ale len a len v tom prípade, ak bude zabezpečené rovnaké zaobchádzanie Ehm, záleží eh, tam mm, veľa od eh, komisárky Malmströmovej, je to teda v jej eh, kompetencii. Ja som zodpovedná za verejné obstarávanie, za normy sú to komplikované diskusie z USA a e, len e, to e, rovnaké zaobchádzanie s obomi stranami prispeje, teda bude mať prínos pre naše malé a stredné podniky. Pokiaľ ide o poskytnutie štatútu trhovej ekonomiky Číne, to je veľmi komplikovaná otázka. Mm nie len európska, ale aj na globálnej úrovni. Hovorila som s našimi japonskými partnermi. Nie je to len náš problém. E, máme e, obrovský e, počet teraz nástrojov na ochranu obchodu, ale nepomáhajú. Nemôžem teraz zachádzať viac do detajlov, ale skutočne sa snažíme nájsť, nechcem použiť slovo iné riešenie, ale áno, na jednej e, strane e, e, sa tam objavujú, teda budeme obvinení z toho, že porušujeme pravidlá VTO, ak neprisudíme tento ekonomický štatút Číne. E, bude sa o tom diskutovať na stretnutí G7 v Japonsku. A pokiaľ ide najmä o náš oceliarský e, priemysel, je to dôležité, ale len pre oceliarský priemysel, ale je to dôležité pre všetky druhy priemyslu e, intenzívne na energetiku. Áno, tento rok je problém s oceliarským priemyslom, ale skôr či neskôr príde problém s inými, e, s hlinikárňami, s cementárňami alebo s inými sektormi. Takže musíme na niečo prísť, niečo vymyslieť a, a tak aj urobíme. Možno ešte k platformám e, veľmi stručne, pretože e, toto nebolo v mojej e, predchádzajúcej kompetencii. Máme tam určité problémy, pokiaľ ide o voľný tok údajov a sme za sme teda proti tej geoblokácii. A podporujeme platformy e, takto inovatívne. E, nechceme e, zastaviť inovácie našimi legislatívnymi návrhmi. Budeme tam riešiť otázky vlastníkov, otázky prístupu. Všetko to bude v našich návrhoch riešené. Pokiaľ ide o, o veľké údaje, a tok týchto veľkých e, údajov. Aj túto problematiku budeme riešiť. Je to súčasť digitalizácie európskeho e, priemyslu. A krok e, za krokom navrhneme, dúfam, že inovatívne riešenia v tejto otázke. Ešte pokiaľ ide o financovanie malých a stredných podnikov, budúci rok sa pokúsim trošku zmodernizovať pravidla programu COSME. Funguje ale nie až tak dobre, ako by som si to želala. Musí byť rýchlejší, musí sa vo väčšej miere zameriavať na inovatívne spoločnosti. Takže navrhneme nejaké riešenia. Samozrejme, budeme pokračovať v tomto programe eh, COSME, ale pokúsime sa ho eh, trochu zmodernizovať a jeho rámec zmodernizovať Mm, pokiaľ ide o Európsky e, fond pre strategické e, investície, e, budú tam finančné prostriedky, ktoré budú venované práve malým a stredným podnikom a finalizujeme diskusie v rámci komisie o financovaní start-upov. Je to súčasť FCE podporujeme e, e, rizikový kapitál, e, venture kapitál v EÚ, ale ide tu najmä o podporu startupov spoločnosti, ktoré práve začínajú so svojimi aktivitami. A otázky, ktoré e, som nezodpovedala, budú zodpovedané písomne. Myslím si, že sme e, skončili práve v e, určenom čase. Ďakujem pekne, pani komisárka. Museli ste odpovedať na toľko rôznych otázok otázok a všetci sme sa pýtali na rôzne veci a to odzrkadľuje, aké e, obrovské portfólio máte na starosti a tiež aké obrovské portfólio je v kompetencii tohto e, výboru a aký dôležitý je jednotný e, trh a z našich spotrebitelia pre našu budúcu ekonomiku a našu budúcu spoluprácu. Takže ďakujeme pani komisárka. Ešte jedna veta. Niektorí povedali, že sme boli pomalí minulý minulý rok. Neboli sme eh, pomali z eh, môjho pohľadu, len sme museli vytvoriť eh, určité základy, aby sme začali pracovať a poskytovať, dodávať výsledky. Je to naozaj veľké portfólio, veľmi silné portfólio, ako ste povedali na začiatku vašej, vašich slov, ale tu ide o o, o jednotu v e, Európe, takže som plná energie a jediné, čo chcem, je postupovať ešte, ešte rýchlejšie, takže pokúsime sa o to spolu. A samozrejme som otvorená e, akýmkoľvek e, diskusiám, budem vás informovať týždeň po týždni, mesiac po mesiaci vždy prídu nejaké nové návrhy z našej strany. Ďakujem.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 <laughs> when you, when you, no, no. Ladies and gentlemen, the next item on the agenda is... Dámy a páni, nasledujúcim bodom dnešného programu bude eh, eh, posúdenie smernice Európskeho parlamentu rády o právnom rámci únie, únie pre porušenia colných predpisov a, a sankcie. Kaja, dávam ti slovo. Ďakujem pekne. E, mali sme e, konštruktívne stretnutia e, s tieňovými spravodajcami. Ďakujem všetkým za zúčastneným Dohodli sme sa e, na začiatku práce, že je potrebné pohnúť sa e, smerom k väčšej konvergencii systému sankcií a e, sústredujeme sa na dosiahnutie spoločného cieľa, aby sme mali návrh, s ktorým sa bude dať pracovať, ktorým budú vedieť pracovať firmy, ale aj colné orgány. Bude sa hlasovať zajtra. Máme teraz aj stanovisko výboru výboru Júri, kde súhlasili s môjim návrhom doplniť 114 eh, k eh, tomu právnemu základu smernice. Eh, ďalšie kompromisné návrhy sa diskutujú. Dohodli sme sa, že budeme mať jednu kategóriu pre porušenia pracujeme a, a, a pracovali sme s talianským predsedníctvom. E, pokiaľ ide o, o dvojité e, e, sankcie, neplatenie celných poplatkov a záruka, že ekonomickí operátori budú nezodpovednosť. zodpovednosť E, ekonomické subjekty e, platia to, čo sa od nich e, očakáva, ak bude vymazané to, čo navrhujeme, a potom sa neplatenie neskôr nebude považovať za priestupok a nebude sankcionované chceme e, zabezpečiť, aby nebola spoločnosť e, sankcionovaná, ak nezaplatila včas z e, opodstatnených dôvodov, ale nechceme, aby sa to uberalo nejakým nesprávnym smerom. Máme tu ten zoznam porušení a, a potom máme tu zoznam kategórie faktov, ktoré treba e, zohľadniť e, pri posudzovaní, či ide o závažné porušenie alebo len nezávažné e, porušenie. Ten pôvodný návrh bol trochu rigidný. Niektoré porušenia sa považujú za nezávažné, ak e, boli len z nejakej nedbalosti e, spôsobené. Musíme samozrejme e, ujasniť, že ak sú tam nejaké priťažujúce faktory, ako napríklad, že došlo k zámernému porušeniu, že to už sa nemôže považovať za, nejakú, za nejaké mierne porušenie E, ďalší bod, ktorý e, musí e, do kompromisného návrhu byť doplnený, je povaha týchto porušení, pretože niektoré sú vážnejšieho charakteru než iné. To, e, sa, e, to je v súlade s európskym právom e, hospodárskej súťaži, kde treba zvážiť závažnosť porušenia predpisov a okolnosti v tom ktorom prípade. Je tiež potrebné nadefinovať, čo sa považuje za závažné porušenie predpisov. Je to vlastne základ pre eh, zjednodušený postup v rámci jednotného celného kodexu. Eh, pokiaľ ide o kalkuláciu eh, sankcií, tam by mali byť pravidlá, kde celné orgány EU budú môcť posúdiť výšku sankcií. E, jedna skupina mala obavy, e, že ak to porušenie e, je spojené s tovarom a nie s nezaplateným clom, napríklad, že ide o nejaký falšovaný tovar, tam sa navrhuje vziať do úvahy hodnotu tovaru, ale ak bude potrebné aj vyjasniť ďalej, že to je len výnimka a nie je e, pravidlo, e, kedy sa teda hodnota tovaru bude zohľadňovať. A v neposlednom rade rozsah pôsobnosti návrhu cieľom je e, mať rovnaké manevrovacie, rovnaký manevrovací priestor pre všetky hospodárske subjekty, nezávisle od toho, kde v Európe pôsobia. Pre tie malé porušenia tam by tie mohli byť sankcionované ako trestné e, priestupky, no ak e, pôjde o e, veľké, o zámerné porušenie, kde sú škody väčšie než 10 tisíc eur. Môj pôvodný návrh bol Eh, že členské štáty eh, môžu eh, aj trestné postihy aplikovať namiesto netrestných sankcií. To záleží od praktik, ktoré členské štáty majú. My tu navrhujeme veľmi flexibilný prístup, kde nechávame prístup pre členské štáty, aby z prípadu na prípad rozhodli v závislosti od povahy a závažnosti tohto porušenia pravidiel. A neviem, mm, či sa nám podarí zajsť ďalej e, v tomto smere. Diskutovali sme aj s právnym odborom, aby sme za zabezpečili, že skutočne to sú e, právne podkuté návrhy a e, dúfame, že e, tá zrevidovaná verzia bude sfinalizovaná, aby sa mohlo pristúpiť k hlasovaniu. PP, tieňový spravdajca. Roberta musela sa vrátiť na Maltu, takže ma požiadala, aby som Eh, sa tomu venoval. Eh, chcel by som sa poďakovať eh, správo Ecovi, ktorý sa naozaj snažil o kompromis v tomto veľmi komplikovanom dokumente. Áno, EPP e chce eh, eh, zmeniť tie sankcie a eh, nie sú žiadne pochybnosti o dôležitosti colného systému pre európske ekonomie, ale po určitých skúsenostiach v tejto oblasti cieľ musíme zabezpečiť, aby sme sa nedostali do nejakej ďalšej slepej uličky a musíme vážiť aj to, že legislatíva musí byť robená v súlade s eh, radou a eh, to, že rada niektoré veci e, ignoruje, e, tej veci nepomôže. Takže od začiatku mnohí z nás áno e, mali výhrady k popôvodnému návrhu komisie a vážime si snahy, ktoré boli vyvinuté na vylepšenie tohto návrhu. Naše obavy z právneho pohľadu sa týkajú najmä subsidiarity. Máme sedem členských štátov, ktoré takmer 100% cieľ generujú, ale musíme mať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 prepojiteľné. Komisia má e, lepší pohľad na e, to skutočné dianie v e, celnej oblasti. princíp subsidiarity je právnym nástrojom na vysvetlenie politickej reality, ktorú ale presne nevystihuje tento návrh. Ešte stále sú to nejaké otázky, kde tieňový správodajca ma požiadala, aby sme povedali, že s nimi nesúhlasíme, najmä pokiaľ ide o prepojenie e, e, colných sankcií s hodnotou tovaru. Sú tu určité e, body, o ktorých dúfame, že e, budú vyriešené hladko, aby sa návrh mohol e, schváliť a kde bude možno aj väčšina v rade. Momentálne tento návrh podporiť nemôžeme a preto by sme chceli požiadať našich kolegov, aby predlžili teda deadline a tešíme sa na ďalšie návrhy. Ďakujem. Evelyn Kepard. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naša tieňová spravodajkyňa Vežiny Rozier žiaľ nemohla sa dostaviť, lebo má dôležité stretnutia doma, ale požiadala ma, aby som tu za ňu predniesla nasledovné po francúzsky. Boj proti porušovaniu pravidiel Európskej únie je dôležitý vzhľadom na rastúci význam trhu. V Európskej únie napriek tomu, že colná legislatíva je harmonizovaná už 40 rokov, jej aplikácia a uplatňovanie sankcií sa realizuje v rámci národnej legislatívy členských štát. Hlavné princípy návrhu pozostávajú so završením prístupov, pokiaľ ide o jednotlivé právne rámce a jednotlivé pravidlá, takže treba zlepšiť jednotlivý a zosúľadiť tieto pravidlá na európskej úrovni. Tento návrh potrebný vzbudil veľký odpor a práve preto v spolupráci so spravodajcom a ostatnými tými spravodajcami sa snažíme navrhnúť najlepší možný text, ktorý zoberie na vedomie väčšinu tých obáv legitímnych, ktoré boli vlastne tu vyjadrené. A v rámci tohto bodu by som sa chcela poďakovať spravodajkyni Kaja Kalas za dobrú spoluprácu a dve stretnutia denných spravodajca už realizovali, kde sme sa venovali viacerým témam, ktoré sa zdali byť problematické pre všetkých. Predovšetkým tu išlo o porušovanie alebo potlačanie objektívnej spo- zodpovednosti, tak to poukázali viacerí, ktorí vystúpili, poukázalo sa tu na objektívnu spoluprácu a zodpovednosť. Pokiaľ ide o trestné sankcie, súčasný stav umožňuje členským štátom uplatniť takýto typ sankcií, ktoré nahrádzajú administratívne sankcie v prípade, že si to vyžaduje situácie. Treba sa však spýtať, či takýto prístup je z právneho hľadiska čistý, podporuje ho naša skupina. Pokiaľ ide o klasifikáciu priestupkov, to bolo takisto predmetom diskusie a spravodajca navrhol, aby sme nerozlišovali automaticky medzi menšími a väčšími sankciami. Zdá sa, že tu ideme smerom k novému prístupu, kde zavádzame faktory, ktoré môžu kvalifikovať takúto, takéto prístupky maloletých. Tieto konkrétne e, boli treba ešte bližšie sprecízniť. Pokiaľ ide o sankcie, tie súvisia práve s hodnotou, s hodnotou tovaru, ktorý sa na colnici kontroluje a považujeme, že ak porušenie sa týka špecifických produktov, napríklad produktov, ktoré sú zakázané, výrobkov, ktoré sú zakázané, tak vlastne suma sankcie nemôže byť eh, stanovená. A práve z tohto dôvodu navrhujeme také riešenie, ktoré bude vychádzať z prístupu na úrovni troch etáp. Hodnota e, tovaru a potom aj fixná hodnota. Takýto prístup podporia ďalšie politické skupiny. Vyriešenie sporu môže poskytnúť určitú mieru flexibility a taký, takýto prístup môže byť zdôraznený. Pokiaľ ide o spoluprácu, ktorú spomenula spravodajkynia, chceme tu spomenúť, že ešte sú tu problémy, ktoré treba vyriešiť, ktoré súvisia s ďalšími témami, ktoré zatiaľ ešte neboli spomenuté, predovšetkým pokiaľ ide o lehoty, ktoré v žiadnom prípade nemôžu byť znížené, pokiaľ ide o návrh, ktorý predkladá komisia. Takže to bolo všetko. Ďakujem. Dan Dalton. Thank you, Chair. Uh, I'd like... Ďakujem pekne, pani predsednička, a ja sa chcem spravodajkyni poďakovať za jej úsilie politické skupiny v tejto dôležitej a zložitej téme nejako skoordinovať. Jej kompromisy sú pozitívnym pokrokom v porovní s pôvodným textom komisie. Za ECR chcem povedať, že je dôležité, aby sa teraz zjednotili definície jednotlivých porušení, ale pokiaľ ide o sankcie, tak tam takýto preskriptívny prístup nie sme schopní podporiť. A mne sa páči, že tie priestupky boli do jedného článku zlúčené a že sa hovorí o polahčujúcich a priťažujúcich okolnostiach. To sa nám pozdáva. Ale ďalšie veci, ako môžeme vedieť, že keď sa v trojke všetky porušenia vymenujú, že sú naozaj všetky, môže dúť ešte k nejakým iným a že tým sa situácia stane ešte zmetočnejšou. A teraz posúdenie toho, či nejaké porušenie je závažné alebo nezávažné, to je článok 9. Myslím, že tam by tam byť istá flexibilita pre celné orgány. Potom G v 9. hovorí o tom, že ide o E, minimálne porušenie, ak daná osoba nemala e, skúsenosti alebo keď ide o malý a stredný podnik napríklad. Ja osobne mám pocit, e, dobre, môže to byť e, polahčujúca okolnosť, a kto vyhodnotí, či niekto je skúsený alebo nie. E, ja si myslím, že je to zároveň preskriptívne a zároveň zmetočné. E, pokiaľ ide o sankcie, to sú 11, 12 a 12a. Napriek snám spravodajkyne eh, stále ešte nie sme schopní takýto perspektívny prístup podporiť. Ak 12b e, zmierovanie alebo teda e, riešenie, áno, je to správnym smerom, ale myslím, že väčšia flexibilita by bola potrebná na konci prvého odseku. Druhý odsek E, to je 175, tam si myslím, že e, toto e, oslabuje postavenie colných orgánov. Čiže to sú tie slabé stránky toho návrhu, ktoré som teraz vymenoval. A ešte zapakujem, že spravodajkyňa podľa mňa odvedla obrovský kus dobrej práce. Návrh komisie, ten pôvodný, ten sa nám vôbec nepozdával ale neviem, ako by sa dalo vylepšiť na takú úroveň, že by sme to boli schopní podporiť. Ale snaha zlepšiť situáciu na vnútornom trhu e, môže viesť, byť dokonca kontraproduktívna a vytvoriť systém, ktorý bude ešte horší. A to súčasný podľa mňa funguje relatívne dobre. Ďakujem. Pán Maštálka? Nie. Julia? Áno, ďakujem. Aj ja by som sa chcela poďakovať spravodajkyni. Naozaj zložitá téma. Myslíme si, že tá, ten pôvodný zámer komisie je v poriadku a spravodajkynia sa snažila ten text vylepšiť, aby bol akceptovateľný a aby mohol prejsť aj radou. Myslíme si, že by sa dosiahlo lepšie formou minimálnej harmonizácie, teda členokrat by dostali taký toolbox. A pokiaľ ide o špecifika a situáciu s kompromismi, jeden z hlavných prvkov, ktorý tu ešte neodznel a je problematický, to je to zmiešavanie na jednej strane závažných a e, menej závažných e, porušení a potom polehčujúcich a priťažujúcich okolností. Áno, to sú veci, ktoré spolu súvisia, ale tam, keď niekde je polahčujúca okolnosť, má to byť zároveň považované za menej a závažný alebo nezávažný prístupok a tak ďalej. Uh, je to zložité. Takže my chceme dosiahnuť kompromis, nemyslíme, že tento návrh je mŕtvý, myslím, že sa dá s ním pracovať, ak vyriešime tieto ešte otvorené otázky. Ďakujem. Niekto ďalší? Kaja, len také pozorovanie. Ja som bola vo veľkých prístavoch keď sa začnú meniť takéto veci, tak to môže veľmi narušiť obchodovanie. Aj takéto malé zmeny môžu byť veľmi zásadné. Evelyn Denis a ja sme boli v Rotterdamskom prístave. Tuším, to bolo takto pred rokom, pred holandským predsedníctvom, to bolo na jeseň. Tam bol tým zamestnancov, ktorí sa zaoberajú eh, colnou úniou a tak ďalej. Eh, a oni sa naozaj eh, veľmi obávali zmien v legislatíve a tých priamých dopadov, ktoré by to malo na objem obchodovania. Ja chápem že akože tu oznelo, aj Andrea za ďalší, ktorí chválili tvoju prácu, ale ak členské štáty hovoria, že sa obávajú, a z našich výjazdov do veľkých prístavov vieme, že táto legislatíva môže mať naozaj veľmi negatívny dopad na európske hospodárstvo, ak sa niečo nepodarí. Takže naozaj je potrebné vypočuť si tých odborníkov predtým, než e, to uzavrieme. Chce ešte znova pani spravodajkyňa? Áno, áno, ďakujem za vaše komentáre. Áno, bolo to zložité, hlavne preto, lebo sme sa snažili každého si vypočuť, všetky tie obavy zohľadniť, čiže je to trošku konfliktné, pretože jedna firma vám povie, že je potrebná konvergencia, pokiaľ ide o oblasť sankcií, ale hlavná obava súvisí s tým, a to opakovali všetci, súvisí s flexibilitou, netrestaním chýb. A to sú veci, ktoré sme sa snažili aj my do textu zapracovať. Ale je to komplikovaná otázka, čiže áno, súhlasím. Pokiaľ ide o subsidiaritu, iba jeden parlament vyjadril obavu v súvislosti s princípom subsidiarity A ak naozaj národné parlamenty sú znepokojené, tak majú možnosť žltej karty. Postup žltej karty je k dispozícii napríklad pri vysielaní zamestnancov, a, tak tamto krajiny použili. V tomto prípade tomu tak nebolo. Čiže chápem ten argument ohľadne subsidiarity, ale možno by sme nemali o tom hovoriť v tej menej citlivej oblasti v prípade netrestných sankcií, iba v prípade trestnoprávnych sankcií. Tam je to podľa mňa relevantnejšie. A pokiaľ ide o malé firmy a tých neskúsených zamestnancov, no keď tam dáme malé firmy, kde ten postup je taký priamočiarejší, tak môže vyvstať situácia, ja som právnička, ja viem, že to veci sa dejú, že ľudia, ak majú zlý úmysel, tak e, si vytvoria nejakú malú firmu a povedia, e, sme pod limitom a je jedno, čo robíme. Takže tie sankcie na nás neplatia a tým pádom môžeme uplatňovať e, také flexibilnejšie alebo jednoduchšie postupy. E, čiže nejaké ospravedlnenie, ak to nie je so zlým úmyslom, ak je to len z neskúsenosti, lebo solná oblasť je komplikovaná, podávanie všetkých tých priznaní a dokumentov, deklarácií. Takže preto sme tam dali tú neskúsenosť ako polahčujúcu okolnosť. A to, čo spomínali v súvislosti s radou a s členskými štátmi, no podľa mňa by sme sa mali by sme si mali uvedomiť, že máme tri rôzne inštitúcie a že parlament je jednou z, takých, z týchto troch inštitúcií, že my nezastupujeme záujmy národných vlád, ale takže teda, máme osobitný prístup a mali by sme ho uplatiť aj v tejto otázke to, čo navrhovalo EPP, konkrétne lehoty by som rada zachovala, čiže možno, možno by sme to mohli posunúť o jednu schôdzu. Tuším, že 14. sme mali hlasovať, tak o jednu schôdzu to môžeme posunúť. To by bolo potom 27. stále by to bol harmonogram rozumný s dosledkom času aj na kompromisy, lebo na tieňových spravodajcoch som mala pocit, že nie sme až tak ďaleko od vyriešenia všetkých obav. A jasné, že aktéry hovoria, že to bude mať obrovský dopad a ja súhlasím, že by sme sa mali vyhnúť chybám, ale ide aj o odvahu. Odvahu rozhodnúť. Lebo každý tvrdí, že je to potrebné a potom to niekde zostane vysieť. Niekto musí to rozhodnutie prijať. Možno to nie je úplne dokonalé, to najlepšie možné, ale je to to najlepšie možné v rámci našich diskusí. Ďakujem. Tak veľa úspechov v tých ďalších diskusiách. The, mm, does the commission want to say anything? Sorry. Komisia si žiada vystúpiť? Komisia? Áno, áno, veľmi stručne. Áno, za komisiu s veľkým záujmom čakáme na tie kompromisy keď sa zmaterializujú. My uznávame, že ide o zložitú tému, uznávame aj tú potrebu urobiť niečo, ale otázka z niečo. Počúval som to tu dnes, aj na minulých schôdzach a vidím, že poslanci sa s tými detailami e, postupne zoznamujú aj s tými najzložitejšími napríklad jednotná kategória porušení polahčujúce a priťažujúce okolnosti, aby tu bola istá rovnováha medzi tými e, závažnými e, porušeniami a tými menej. A taká všeobecnejšia poznámka, ten záver, že súčasný systém funguje. Áno, vychádzajúc z toho, čo sa urobilo, Eh, môžeme povedať, že to nefunguje poriadne, ale keď sa pozrieme do budúcna, čím integrovanejšia vízia celnej oblasti bude, o to rovnakejšie podmienky pre všetkých dosiahneme aj v oblasti porušení a sankcií. Samozrejme, že my za komisiu eh, sa snažíme, a otvorení riešeniam tejto zložitej problematiky, no a v tejto súvislosti očakávame výsledky ďalších diskusí v parlamente. Ďakujem. Ďakujem. Čiže ako posunieme to na 27. alebo ako sa rozhodneme, pokiaľ ide o termíny? Um, we will check. Dobre, overíme, či máme na programe ešte miesto v ten deň. Ak áno, tak dobre. Flexibilita je dobrá, ale zároveň si uvedomujem, že napríklad komisári majú termíny a tak ďalej. Ďakujem. Ale áno, dáva to zmysel. Čiže keď to nebude môcť byť ten deň, môže to byť ešte aj neskôr? Konkrétny dátum by som potrebovala. Áno, na koordinátoroch to zajtra večer preberieme. Dobre, ešte posledný bod nášho dnešného programu. Stratégia v oblasti letectva. A rovno dám slovo Annelin, ktorá je spravodajkyňou. Nech sa páči, predstavte nám váš návrh stanoviska. Áno, ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, ja by som túto príležitosť využila na to, aby som vám stručne predstavila svoj návrh stanoviska. Ide teda o stratégiu v oblasti letectva. ktorá my sme výbor, pracovali iba stanovisko. A myslím si, že IMKO môže zohrať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov v tejto oblasti. A to je ten aspekt, ktorý som si ja zvolila ako východiskový. A teším sa, že aj komisia mnoho priestoru venovala práve ochrane spotrebiteľov vo svojej stratégii pre letectvo. V návrhu stanoviska sa venujem otázke SWIPS, čo je dôležitý nástroj v ochrane spotrebiteľov. Mnohé stránky, ktoré sme tomto kontexte preverovali. Mnoho tých stránok nebolo v súlade s európskou legislatívou. Chybali informácie o tom, ako spotrebitelia môžu podať sťažnosť alebo keď sa neuvádzala e, celková cena, konečná cena a tak ďalej. No a návrhu stanoviska e, tiež e, vyjadrujem sklamanie nad tým, že sa spotrebitelia každodenne stretávajú s mnohými problémami, keď a sa snažia kúpiť si letenku. A toto vyplynulo z verejného pripomienkovania, ktoré zorganizovala Európska komisia. V roku 2015 rezervácie ciest a ubytovaní predstavovali 52 všetkých nákupov online. Čiže naozaj je potrebné zdôrazniť, že spotrebitelia musia byť v tejto oblasti chránení. A preto sa teším, že balík o, o paušálnych a cestovných službách bol koncom minulého roka prijatý. Ja sama predložím k návrhu stanoviska zo pár pozmeňovacích návrhov, keďže je tu určité obmedzenie, počet znakov. No a ja sa teda obraciam na komisiu, aby táto vyhodnotila férovosť, opodstatnenosť e, ďalších nákladov, ktoré sa priratávajú e, v tých konečných fázach rezervácie, e, keď si neuvedomili, že takéto nejaké ďalšie náklady tam potom tak povediať vyskočia, potom otázka kompenzácií, odškodného a potom ešte plánované kroky komisie, pokiaľ ide o stránky porovnávajúce ceny leteniek. A ešte jednu vec chcem kolegom pripomenúť. Tá lehota na pozmeňovacie návrhy končí už zajtra. A tak sa teším na vaše názory. Ďakujem. Ďakujeme. Evelyn, nie, Lucy. A potom Carlos. Takže Lucy. Ďakujem pekne, ďakujem pekne aj spravodajkyni. Ja sa teším, že ste sa zamerali na práva spotrebiteľov a cestujúcich. Ja som tým spravodajkynia vo výbore pre dopravu v oblasti nariadenia o, plá- o právach cestujúcich a e, naozaj sa nám nepáči, ako dlho to trvá otázky týkajúce sa zlepšovania e, práv spotrebiteľov v leteckom, v leteckom sektore. Áno, mrzí ma, že tá lehota je zajtra. Neviem, koľko ľudí využije, možno odporúčajúce návrhy. No ale sú tu aj ďalšie body, širšie relevantné pre náš výbor. Myslím, že v oblasti stratégie eh, pre letectvo ich je veľa, keď harmonizácia a štandardy, keď sa pozriete na túto eh, stratégiu, tak je toho plná, napríklad završenie vnútorného trhu spravodlivým spôsobom. A myslím, že mnohí aktéri poukázali na to, že keď hovoríme o nekonkurenčných praktikách, a to vidíme aj v stratégii pre letectvo, že tam e, tie e, štandardy e, sú veľmi kľúčové. A potom technickejšie otázky týkajúce sa tvorby štandardov normalizácie. Mrzí ma, neviem, či už je prineskoro, pani predsednička, ale EASO a základné nariadenie, ktoré spada z regie, o tomto sa bude hovoriť vo výbore pre dopravu zajtra a myslím, že náš výbor nedáva, nepracúva k tomuto nariadeniu stanovisko, myslím, že na výbory áno, ale my nie. Ale je to dôležité z hľadiska bezpečnosti cestujúcich, z hľadiska štandardizácie v celom sektore letectva. No, takto dnešná diskusia, veľmi ju vítam. My sa pokúsime pripraviť pozmeňovacie návrhy, ale s týmto časovým limitom je to zložité a bude to zložité. A teraz Carlos. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som sa prihlásil o slovo, aby som pochválil spravodajkyňu za dobrú prácu. Tiež vítam zameranie na spotrebiteľov Myslím, že aj komisia to má ako z jednu z priorit, čiže to bude ambiciozná strategia pre celý sektor. Ale nejde iba o letectvo v tom úzkom zmysle slova. Každá jedna stratégia musí mať v jadre práva spotrebiteľov a myslím, že kolegyňa to aj veľmi dobre zvládla vo svojom stanovisku sama povedala, že spotrebitelia sú konfrontovaní s mnohými problémami, keď online nakupujú letenky a pokiaľ ide o ich práva, čiže na rade e, bola smernica o práv cestujúcich zablokovaná a dúfame, že nová stratégia pre letectvo bude obsahovať priority nášho výboru Napriek značným pokrokom od liberalizácie vnútorného trhu za posledných 20 rokov v tomto sektore, napriek týmto pokrokom pretrvávajú viaceré výzvy. Objem leteckej dopravy sa enormne zvýšil, technologický pokrok a práva pasažierov idú ruka v ruke. Čiže naozaj je potrebné tento sektor prispôsobiť novým technológiám, nové realite spotrebiteľské platformy a posilnenie bezpečnosti, tak aby kvalita služieb poskytovaných na letisku zodpovedala potrebám 10 miliard eur HDP. To je zhruba príspevok tohto sektora a súvisí to samozrejme aj z základných slobod, slobod pohybu, slobodou pohybu. My tiež predložíme pozmeňovacie návrhy v konštruktívnom duchu a budeme spolupracovať s Annelín a svojimi spravodajcami, aby toto stanovisko nášho výboru získalo čo najširšiu podporu a aby mohlo naozaj ovplyvniť záverečnú správu vo výbore TRAN. Ďakujem. Dobre, ešte Robert. Áno, ďakujem pekne. Pani spravodajkyňa, ďakujem aj našej spravodajkyni. Zaujímavá vec, veľmi k jadru veci. Sme si za jedno, pokiaľ ide o zameranie sa na spotrebiteľa. Mm, treba s hrdosťou priznať, Európa nevždy funguje dobre, ale v oblasti leteckej dopravy to je naozaj uh, ukážkový sektor. Uh, Mnoho sa nám tam podarilo dosiahnuť, ale pokiaľ ide o konkurenciu, tam treba ešte mm, robiť ďalšie kroky, lebo nie je všetko raz a navždy vyhraté. Čiže naďalej je potrebné pracovať na konkurencii schopnosti nášho leteckého priemyslu. A teraz otázka spotrebiteľov. Je tu viacero víziev. Ja súhlasím s kolegami, Nebudem to opakovať, ja skôr uh, uvediem veci, ktoré sú doplnkové. Práva spotrebiteľov v oblasti bezpečnosti. Prednedávnom sa zrútilo egyptské lietadlo, stále ešte nevieme, aké boli príčiny, ale toto je samozrejme otázka bezpečnosti v súvislosti s leteckou dopravou. Pokiaľ ide o spotrebiteľov a pokiaľ ide teda o nás, legislátorov, kontrola pasažierov, jej efektívnosť a dopady, ktoré to má na lehoty a um, unúvanie pasažierov. Myslím, že tam ešte musíme popracovať. My všetci cestujeme dosť často leteckou dopravou, čo tu sadíme v tejto sále a veľmi dobre vieme, že niekedy nám nie je jasné, ako sa menia tie postupy eh, vo funkcii okamžitých dopadov aktuálnych údajov, týkajú udalostí, ktoré sa týkajú eh, bezpečnosti. Čiže skutočná bezpečnosť a upokojenie verejnej mienky, e, to sú dve veci. To spústia otázky rozhodovania, lehôd a tak ďalej. A myslím, že komisia by v tejto stratégii pre letectvo mala ísť cestou dialogu a teda cestou harmonizácie, efektívnosti, lebo tieto otázky bezpečnosti podľa mňa nie sú nejakého konjunkturálneho charakteru a budú tu s nami ešte veľmi dlho. Ďalšia vec, to vás neprekvapí, vzhľadom na text, ktorý pripravujem ja. Netreba zabúdať na osoby s obmedzenou pohyblivosťou v leteckej doprave. Toto je veľmi dôležitá téma, nielen v Európe, ale aj v USA. Sú e, správy o tom, že e, to nikdy nie, takže to ešte stále nie je jednoduché, e, nejaké normy v tejto oblasti pre osoby, ktoré e, majú určité ťažkosti pohybového charakteru. A kolegyne, kolegovia, vy ste hovorili o online, ale nezabudneme na neonline sektor. Práva pasažierov Nejde iba o otázku nejakých porovnávacích portálov, e, dvojklikov, ktoré e, neotvoria to, čo majú, e, nejakých účtov, ktoré obsahujú poplatky, ktoré neboli hneď viditeľné a tak ďalej, je potrebné mať na zreteli aj to, že existuje aj ne-online sektor. Čiže online pokrok e, často e, spôsobuje degres v oblasti neonline. Často sú to pasažieri starší, a na to nesmieme zabúdať e, len taký príbeh z Francúzska. Od nás máme štúdiu, ktorá hovorí, e, že keď 71% e, ľudí pri príprave cesty konzultuje internet z roku 2015, čiže oni idú, porovnávajú na internete, ale je tu tých zvyšných niekoľko percent, alebo takto, asi polovica z týchto ľudí iba rezervuje na internete a druhá polovica inde. A e, toto e, možno je znakom toho, že tu nie je ešte úplná dôvera v rezervácie online. Čiže musíme v ochrane spotrebiteľov v leteckej doprave e, musíme naozaj dávať pozor na tieto dva typy klientely. A nezabudeme, prosím, na služby spotrebiteľov e, pre tých, ktorí nekupujú online. No a tá lehota na podacie návrhy pokúsime sa urobiť, čo sa dá, skúsime to urobiť letecky. Thank you. Um, just before we come back... Ďakujem, takže ešte sa vrátime k spravodajkyni. Pokiaľ ide o otázku toho, že či robíme stanovisko aj na ďalšej časti, kde sa to prezentovalo na výbore TRAN. To závisí od koordinátorov, od ich rozhodnutia, že či skutočne chcú stanovisko k aj iným otázkam. Ja si spomínam, že vlastne jeden z koordinátorov sa rozhodol, že nebude tu stanovisko, avšak ak chcete, tak to treba jednoducho nastoliť. Treba sa spýtať ich a oni sa môžu rozhodnúť. My samozrejme nemáme žiadny problém. Nespomínam si však, že odkedy som predsedkynia, že by bol nastala taká situácia, že koordinátori povedali, že chcú stanovisko, že sa to nespravilo. Myslím, ak chcete vo výbore mať stanovisko a má to dopad na vnútorný trh, tak my to vždy podporíme. Takže pokiaľ ide o lehoty, lehota je zajtra. Máte stanovisko spravodajcu k dispozícii už mesiac, takže ja viem, zajtra je tá lehota, ktorá uplynie, ale to jednoducho spôsob, akým to postupuje a budeme musieť o tom hlasovať. Ale lehota je vždy stanovená vždy dosť dopredu na to, aby sa to stihlo preložiť, aby sme mali aj pozmeňujúce návrhy a diskusie o nich. Otázka je vždy, ako dlho ten text treba preložiť. Takže nech sa páči spravodajkyne. Ďakujem pekne, úplne v stručnosti. Áno, tá lehota vyzerá veľmi tesná, ale dôvod, prečo sme si stanovili takúto lehotu, ten dôvod bol ten, aby sme urobili všetko preto, aby sme mali možnosť vplývať aj na správu výbore TRAN a usmerniť celý tento proces a urobiť všetko preto, aby to nemalo nejaký bočný efekt. Takže chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa vyjadrili. Ďakujem za vaše pripomienky, tipy a teším sa na tieto pozmeňujúce návrhy, ktoré prídu a navrhujem, že hneď ako náhle už budeme mať dispozície, aby sme si spolu sadli a pozreli sa na to, ako sa dá celé všetko prepojiť aby sme mali spoločný dobrý výsledok, ktorý bude atraktívny pre všetkých. Ďakujem. Takže ďakujem aj ja, to je koniec zasadnutia. Ďakujem. See you tomorrow.